Good morning. Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, mm, somebody said that we can start. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Uh, môžeme začať, tak to naznačil kolega Lange. Takže pokiaľ ide o program, prijatie programu, sú nejaké pripomienky k programu, k nášmu programu. Nevidím, že by boli pripomienky, takže oznámenia predsedu a mám zo pár oznámení. Napríklad to, že sa to vysiela internetom naše stretnutie. Budeme mať takisto, máte aj zápisnice stretnutí minulých e, dispozícií v archíve z 11. januára, 28. januára, 22. až 4. februára. Ak nemáte pripomienky, tak tieto zápisnice z týchto predchádzajúcich schôd sú prijaté. Nie sú pripomienky? Dobre. Bod číslo 4. Ide tu o diskusiu o štatúte trhového hospodárstva, pokiaľ ide o Čínu, možné dopady pre európsky priemysel. Prezentáciu predniesie pán e, riaditeľ Leopold Rubináči z Európskej komisie. Vítajte, pán generálny riaditeľ. Chcel by som privítať aj kolegu, kolegu Berna Langeho, ktorý je zodpovedný za medzinárodný obchod a zároveň aj predsedom výboru INDE, dovolte mi pár slovami predstaviť tému. Čína pristúpila k dohovoru VTO v roku 2001 a tieto rokovania sa vlastne týkajú toho, že ako vlastne členovia VTO vrátane Európskej únie by mohli poskytnúť Číne štatút trhovej krajiny s trhovou ekonomikou, trhovým hospodárstvom v neskoršej fáze. To vlastne boli tie rokovania pri prístupe Číny do VTO. A trhové hospodárstvo a štatút trhového hospodárstva má priamy dopad na európsky priemysel a na nástroje, ktoré Európska únia môže využívať pri chránení svojho vlastného hospodárstva proti neférovým komerčným praktikám, ako je napríklad dumping vo viacerých oblastiach, či už životné prostredie, sociálne otázky. A my by sme chceli počuť o týchto problémoch zo strany pána riaditeľa. Takže tie hlavné otázky sú, prečo Európska únia zvažuje štátu trvého hospodárstva pre Čínu v súčasnosti, už vlastne záchodu, pretože sme trochu prekvapení, ak sa pozrieme e, na situáciu v Číne, trochu nás to prekvapilo. Druhá dôležitá otázka, dopad, ktorý štatút takéhoto hospodárstva pre Čínu by mal pre priemyselné odvetvia v, EU, v Európskej únii, aj pokiaľ ide o malé a stredné podniky, pre všetky odvetvia, nielen priemyselné, ale predovšetkým priemyselné, možno nás teda nezaujíma ten dopad, pokiaľ ide o polnohospodárstvo, ale polnohospodárstvo je takisto veľmi dôležité, ale čo by nás zaujímalo, sú práve priemyselné odvetvia, malé a stredné podniky, možno otázka energetiky a tretia otázka, že ako vlastne ďalší členovia VTO, rovnako ako Spojené štáty americké, ako sa tieto štáty vysporadujú s týmito otázkami. Pretože my by sme chceli byť e, e, spojení s tými hlavnými aktérmi e, na globálnom trhu. Takže nech sa páči, pán rejiteľ, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Ďakujem pekne za príležitosť môcť predniesť túto tému pred týmto výborom. Pán predseda, máte pravdu, ide tu o obchodné otázky, ale samozrejme má to aj veľké dopady, pokiaľ ide o priemyselné odvetvia. Na úvod by som chcel definovať, že o čom vlastne hovoríme. Nehovoríme o rozhodovaní, či Čína je trhovým hospodárstvom alebo nie kto sme my, aby sme rozhodli, či Čína je trhové hospodárstvo alebo nie. My však musíme rozhodnúť, že či a ak teda áno, budeme musieť zmeniť európske predpisy vo vzťahu k metódám, ktorými vypočítavame dumping v rámci prešetrovaní prípadov boja proti dumpingu. Nechcem znevažovať e, túto závažnosť tohto, tejto témy, to vôbec nie, hovorím to z dvoch dôvodov. Chceme byť veľmi precízni a po druhé, tá otázka ohľadne štatútu je binárna otázka. Buď teda človek taký štatút má, alebo nemá. Otázka metodológie je zasa niečo, čo sa dá vyjadriť viacerými spôsobmi, aby sa našlo riešenie. Keď ste povedali, pán predseda, keď Čína vstúpila v roku 2001 do VTO, tak bol prijatý protokol, ktorý bol vyrokovaný, ktorý ustanovil určité špecifické pravidlá vo vzťahu k Číne a jedno z týchto špecifických pravidel sa venuje otázke metód, ktoré ostatní členovia VTO môžu uplatniť vo vypočítavaní dumpingu v rámci prešetrovania antidumpingu vo vzťahu s Čínou, nezabúdajúc na skutočnosť, že Čína v tejto fáze v roku 2001 a povedal by som, že dokonca ešte aj dnes nebola trhovým hospodárstvom a preto vlastne dumping bolo určitým porovnávaním pokiaľ ide o ceny, to znamená, dumping sa vypočítal porovnávaním cien produktov na domácom trhu v Číne e, v porovnaní s cenami toho istého produktu, keď sa to exportuje potom do Európskej únie, takže vlastne cien produktov pre Európu. Tie ceny, ktoré idú do Európskej únie, sú stanovené trhom, pretože v Európskej únii sú ceny stanovené trhom. V Číne tieto ceny domáce nie sú stanovené trhom, takže vypočítanie tohoto dumpingu je problém, ako vlastne vypočítame tieto a porovnáme tieto ceny, pretože Čína nie je trhovým hospodárstvom, vlastne protokol o prístupe pre Čínu naznačil viaceré alternatívne metódy, kde tradičné metódy, iné ako tie tradičné metódy, ktoré sme tu mali. Niektoré z týchto ustanovení tohto protokolu vlastne vypršia 11. decembra tohto roku, takže otázka na vašu Odpoveď na vašu otázku, prečo sa tomu venujeme teraz, je to, pretože tu máme takúto lehotu. Prečo Európska únia sa na to nepozerala predtým? Pozerali sme to, sledovali sme to a v istej chvíli vlastne kolegium komisie zobralo na vedomie skutočnosť, že tá záležitosť je veľmi dôležitá a predtým, než sa príjme nejaké rozhodnutie, tak sa uzhodli, že potrebujeme celkový kontext, aký to bude mať dopad. A preto komisia momentálne robí dopadovú štúdiu, berú do úvahy viacero možností, ako sa vysporiadať s touto otázkou. Kľúčová otázka je, že či alebo ako zmena legislatívy pomôže. Máme tu tri možnosti. Jedna možnosť je, že neurobíme nič. Druhá možnosť je, že budeme pristúpať k Číne v tradičnej metodológii, to, to znamená tak, ako pristúpime k Južnej Koreji. A tretia možnosť je, že sa budeme snažiť nájsť alternatívnu metódu, ktorá by brala do úvahy tie porušovania, rozdiely, ktoré máme na čínskom trhu vzhľadom na to, že ako náhle takáto metóda bude spustená, aby sme mohli aj naďalej byť možní e, efektívne riešiť boj proti dumpingovým praktikám zo strany Číny. Napriek tej e, mm, Máme tu teda aj verejné vypočutie, ktoré sa končí 28. apríla a myslím, že sme tu už mali úspešné stretnutia so zúčastnenými stranami z európskych štátov. Máme zhruba 300 zúčastnených aktérov z viacerých horizontov, od odborov, od obchodníkov, odberateľov. Mali sme skutočne veľmi dobré diskusie s pani komisárkou Malmströmovou a budeme takisto mať aj špecifické stretnutie s našimi sociálnymi partnermi v Európskej únie. Takže ten konzultačný proces je veľmi širokospektrálny. Komisia sa rozhodla vrátiť sa k tejto otázke 13. júla. To znamená, že nebudete od komisie počuť pred 13. júlom nič konkrétne. Takže analizujeme ten dopad. Takže pokiaľ ide o dopad na priemysel, tak povedal by som hneď úvodom, že tie výpočty tohto do, dopadu, tie výpočty sú veľmi ťažké. Prečo? Základný dôvod je, že prešetrovanie antidumpingu e, je to, čo nazývame určitým základom zosúladenia. Predtým, než vlastne začne takéto vyšetrovanie, potrebujeme sťažnosti zo sféry priemyselných odvedví. Do dnešného dňa ešte neviem, aké o dva mesiace dostanem tie stiažnosti, takže nemôžem vám momentálne povedať, aké formy prešetrovania, vyšetrovania komisia bude musieť riešiť budúci rok. A ďalší dôležitý dôvod, prečo je ťažké vypočítať takýto dopad, je to, že miera dumpingu je výsledkom veľmi precíznych výpočtov, kde sa berú do úvahy vlastne e, konkrétne transakcie, predaje, ktoré sa udiali e, medzi Európskou úniou e, a Čínou na úrovni importu. Takže máme tu určité dohady zatiaľ. A čo sme teda urobili? Na základe týchto dohadov robíme určité prepočty na základe konkrétnych prípadov, kde sa snažíme preriešiť to, že kde sú tu určité dumpingové marže, ktoré môžeme dostať. A tie prvé výpočty sa venujú vlastne tomu, že čo by sa udialo, ak by sme mali pristúpať k Číne rovnako ako pristupujeme k akémukoľvek unému trhovému hospodárstvu, čiže južné Južnú Kóreu alebo Spojené štáty americké. A tamto zistenie je také, že vlastne tá vlastná miera poplatkov antidumpingových, ktoré by sme mohli takto vyzbierať, by bola nižšia, zhruba na úrovni 27 percentuálnych bodov, to znamená, je to signifikantné zníženie. A vypočítali sme, že potenciálny budúci dopad, pokiaľ ide o pracovné príležitosti v sfére v Európskej únie, v priemyselnej, tak tam by sme prišli zhruba o 250 tisíc pracovných príležitostí, ktoré by takýmto spôsobom neboli už v plnej miere chránené práve prostredníctvom týchto opatrení antidumpingu. Takže ten dopad by bol veľmi veľký. Ešte nie sme na konci tých našich výpočtov, pretože takisto chceme vypočítať aj to, čo by sa udialo, ak by sme uplatnili alternatívnu metodológiu. A vlastne tá podstata tejto metodológie, to je vlastne tá možnosť 3 našej dopadovej štúdii, to je metodológia, ktorá by nám umožnila, tak ako to robíme aj dnes, ale prostredníctvom iných nástrojov, že by sme jednoducho zamietli tie ceny výrobné e, pri výpočte dumpingu. Cieľom by bolo, aby sme mali uh, také ceny, ktoré by neboli ovplyvnené tými rozdielmi, ktoré sú na trhu v Číne. Momentálne finalizujeme tieto výpočty. Tieto výpočty budú vlastne súčasťou tej dopadovej štúdie a potom tu sú ešte aj ďalšie prvky, alternatívne metodológie, ktoré ehm, vám veľmi rád popíšem, ak budú nejaké konkrétne otázky k tejto téme. Takže ten dopad, ak by sme v plnej miere sa pozreli E, na Čínu ako na krajinu s trhovým hospodárstvom, tak ten dopad by na pracovné príležitosti v Európskej únii bol veľmi veľký. Ale ak neurobíme nič, takisto to môže mať veľký dopad. Prečo? Pretože právnici sa nevedia zhodnúť, pokiaľ ide o presný dopad tohoto protokolu. Je tu jeden odsek v tomto protokole, ktorý vlastne vyprší tak či tak. A to vypršanie tohto protokolu tohto paragrafu v tomto protokole, tak či tak v právnom hľadiska bude znamenať, že súčasná metóda, ktorú využíva Európska únia, už nebude v súlade s VTO. V súčasnosti Európska únia je najvyšším využívateľom antidumpingových procesov, tak to máme vlastne v legislatíve, sú tam dva prvky, Poprvé, máme tu jasné označenie Číny. Čína je špecificky označená v našej e, legislatíve. A druhý prvok je, že tu je záväzok, keď máme vyšetrovanie antidumpingu vo vzťahu k Čínou, aby sme uplatnili špecifickú metódu. Táto špecifická metóda sa nazýva analogová metóda, to znamená, my, máme, my sme povinní používať tie, porovnávať tie ceny s tretimi krajinami, nie s Čínou, keď vypočítavame tú definíciu. To znamená, že Európska únia je v dosť také špecifické situácie. Spojené štáty nemajú takýto istý systém, Spojené štáty majú iný systém, kde vlastne poprvé obchodná, ministerstvo pre obchod môže urobiť určité určenie v tom duchu, že Čína nie je trojím hospodárstvom, to je verejné určenie definícia a na tomto základe potom vyšetrujúce orgány Spojených štátov amerických majú celú paletu alternatívnych metodológií, ktoré môže uplatniť. Takže v súčasnosti Američania ešte nie sú v tej istej pozícii ako my a chcel by som povedať, že my potrebujeme zmeniť legislatívu a mali by sme sa rozhodnúť, či niečo treba urobiť. Američania a Japonci, ale aj Kanadiania rovnako môžu urobiť zmeny na základe iba nejakých administratívnych rozhodnutí. Nemusia meniť legislatívu ako my. To znamená, sme v kontakte s našimi kolegami v iných dôležitých významných krajinách, ale nesmieme zabúdať na to, že máme dosť špecifickú situáciu, ktorá z objektívneho hľadiska znamená, že máme obmedzenú možnosť koordinovaných krokov v zmysle synchronizácie našich krokov. Takže z mojej strany to je všetko, pán predseda, pretože som už hovoril veľmi dlho, ale budem veľmi rád, ak budem môcť reagovať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ďakujeme za vysvetlenia. Ak teda môžem začať a s pánom kolegom Langem, ktorý je predsedom výboru INTA. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem za prizvanie. Áno, kolegovia, Čína je problémom vo vzťahu k dumpingu a dotovanému zneužívaniu eh, produktov, ktoré idú na európsky trh. Zhruba 85% týchto prípadov, ktoré my riešime, sa týkajú práve Číny. A preto je veľmi dôležité spýtať sa otázku, čo sa udeje po 11. decembri, keď ten prístupový protokol Číny e, k VTO vyprší. Máme príklad v Austrálii, kde počet prípadov sa znižil na polovicu po tom, čo sa uznalo MIS pre Čínu. Iba 50 týchto prípadov e, našlo nejaké problémy a pokiaľ ide o dumping, tak tieto dumpingové poplatky tak tie zostali na úrovni 10% a to je v podstate nič. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali systém v platnosti, ktorý bude garantovať možné reakcie zo strany Európskej únie proti prípadom dumpingu a dotovanému zneužívaniu. Takže mali sme tu konkrétne prípady, ktoré sme riešili, napríklad solárne panely alebo otázka v obvetví oceliarstva. Myslím, že budeme tu mať aj prípady, pokiaľ ide o veterné mlyny. Ten podiel na trhu celosvetovom, pokiaľ ide o veterné mlyny, dramaticky sa navýšil, pokiaľ ide o výrobky produkované v Číne. Momentálne zhruba sme na úrovni 33% a to je navýšenie o viac než 50% počas jedného roku. Takže čomu tu čelíme? Čelíme tu dumpingovému, dumpingovým projekt, produktom, ktoré sa dostávajú na európsky trh a musíme chrániť naše priemyselné odvetvia. Myslím si, že tu čelíme dvom problémom. Jeden problém je, že naše obranné mechanizmy sú zastarané, snažíme sa modernizovať eh, tieto nástroje, ktoré máme. Istotne si pamätáte, že my tu v parlamente sme v apríli roku 2014 prijali modernizačný balíček ktorý umožňuje komisii postupovať flexibilnejšie, pokiaľ ide vyšetrovanie, to znamená, môžu začať vyšetrovania sami na komisii, nemusia čakať na sťažnosti a rada to blokuje už od apríla roku 2014 práve túto modernizáciu. A my sme tlačili na radu, aby prijala tento balíček na to, aby sme mali v rukách flexibilný, moderný systém boja proti dumpingu. A po druhé, áno, potrebujeme reformovať náš systém vo vzťahu k Číne, v tom zmysle, aby sme mali adekvátne mechanizmy po 11. decembri a našim jasným želaním je, aby sme vytvorili alternatívne metódy, ktoré nám pomôžu vypočítavať dumping a iné nekalé postupy po 11. decembri zo strany Číny, aby sme boli pripravení na takéto postupy. A preto musíme pre, zo strany komisie mať predložený návrh legislatívy. 15 rokov mala komisia k dispozícii na to, aby predniesla nejaký návrh a dúfam, že niečo predniesie, aby sa to prednieslo. Výbor INTA sa k tomu vyjadri v máji na plenárke. Ďakujem veľmi pekne, pani Angelika Niebler. Ja by som sa chcela predsedovi pánovi e, predstaviteľovi komisie poďakovať a chcela by som sa vyjadriť nasledovne. Mám aj otázku. Ja nie som e, veľmi dobre oboznámená s týmito otázkami, tak ako pán kolega Lange, a, ale predsa len pár pripomienok. Vo vašich úvodných slovách ste pokázali na to, že to nie je iba obchodno, nie je to iba od, obchodnú otázku, ale ten štatút sa týka vlastne aj politických otázok, my to vnímame rovnako Naša politická skupina je veľmi citlivá vo vzťahu k tým diskusiám, ktoré tu prebiehajú, pretože to má veľký význam pre celú Európsku úniu a máme určité obavy, že a určitý, určitá časť našej priemyselného odvetvia jednoducho zmizne z Európy, ak sa urobia nesprávne rozhodnutia. Chcela by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o diskusie, že tu nejde o nejaký protekcionizmus, Číňania to stále takto vnímajú, ale ide to férové podmienky konkurencie a toto stále treba opakovať. Ide tu skutočne o férové podmienky hospodárskej súťaže a preto musíme byť extrémne obozretní ohľadne toho, ako s touto otázkou založi- naložíme, pokiaľ ide o otázku hospodárskeho štatútu také veľkej krajiny, ako je Čína. Ja som tu otázku nasmerovala práve na vás, pretože ste to uviedli do súvislosti aj s tou novou verziou, novou úpravou zákonov, metodológie a vy ste tu poukázali na tú skutočnosť, že v Spojených štátoch amerických majú iný systém, inú formu administratívy, je to tam vlastne flexibilnejšie, majú väčší manevrovací priestor. Spýtam sa celkom na rovinu, prečo nemôžeme kopíro, skopírovať ten americký systém a vlastne takto si zjednodušiť tú našu úlohu. To je tá prvá otázka. A druhá otázka, hovorili ste o tej dopadovej štúdii, o hodnotení dopadu, ktorý sa pripravuje. Mohli by ste nám povedať, kedy to budeme mať k dispozícii informácie, aby sme mali dostatočný čas na to, to preskúmať a v rámci tých diskusí ešte raz poviem, nevenujem sa všetkým detailom, ale hovorili ste tu o troch alternatívach Hovorili ste tu o novovytvorení inej metodológie, takže moja otázka či tu nie je nejaká štvrtá metodo- možnosť, možno by to bolo zaujímavé zohľadniť. Ďakujem veľmi pekne, pani Nibler, hovorili ste v mene EPP, sa SND dostane slovo pani Carlton Darling. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán riaditeľ, budem veľmi jasná. V súčasnosti s pánom kráľovstve máme existenčnú krízu v ocelárskom odvetví. 40 tisíc zamestnancov v tomto odvetví čaká momentálne na to, ako bude vyzerať ich blízka budúcnosť kvôli rozhodnutiu uh, veľkej firmy eh, oceliarskej, ktorá chce predať všetko. Je to veľmi vážna situácia a je to úzko prepojené s masívnym dumpingom čínskych oceliarských výrobkov, ktoré sa dostávajú na európsky trh do Spojeného kráľovstva. Zhoršilo sa to ešte tým. Berlange povedal, že parlament vlastne urobil svoju prácu, snažil sa posilniť naše obranné mechanizmy a Spojené kráľovstvo v rámci rady bolo hlavným aktérom tej blokujúcej menšiny, kde sa vlastne zabránilo prijatie, prijatiu takých nástrojov, ktoré by pomohli chrániť naše hospodárstvo, takže sme veľmi zatrpknutí z tejto situácie. Spojenom kráľovstve, ale chcela by som povedať, že ľudia tu zmiešavajú posilne našich obranných mechanizmov, ktoré potrebujeme, aby začali fungovať okamžite. Potrebujeme naše vlády na najbližšej rade pre obchod, ktorá sa bude konať v 15. maja, aby konečne začali s procesom odblokovania tejto zložky, aby sa to začalo. Talianské predsedníctvo vlastne už predložilo konkrétne návrhy na to, aby sa tu bojovalo za ten kompromis na rade. To sa musí jednoducho doriešiť. Naše vlády musia túto otázku nastoliť aj s Čín, pri rozhovoroch s čínskou vládou na to, aby sa venovali otázke nadmernej kapacite, pokiaľ ide o výrobu v Číne. Musí sa to urobiť na úrovni diplomácie zo strany našich vlád, ale z vašej strany, pretože my vieme, že táto diskusia prebieha, takže ja súhlasím s Bernom Langem. Čakali sme 15 rokov, je to príliš dlho, ale momentálna situácia je taká, situácia sa nedá zvrátiť Takže aký dialog tu prebieha medzi komisiou a ostatnými krajinami na svete v rámci VTO, ktoré budú musieť prijať takisto rozhodnutie? My vieme, že Spojené štáty americké musia urobiť technické rozhodnutie v istom momente, eh, ale pokiaľ ide o Brazíliu, Kanadu, tam to nie je rovnaké. Takže aká je tu forma koordinácie? Potrebujem postupovať zjednotene so všetkými členmi VT, aby sme mali spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o udelenie takéhoto štatutu. Ďakujem pekne, pán Erikson, za zelený. Nech sa páči. Ďakujem. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré tu zazneli. Mám otázku na pána Rubinačiho. Hovoríme teraz o Číne, a Čína nie je úplne trhovým hospodárstvom, to vieme, ale máme tu dva problémy. Jedným je to, čo už dlho vieme, a síce, že Čína nie je skutočným trhovým hospodárstvom. A druhá vec, o ktorej tu vieme, je, že v posledných rokoch máme veľkú veľkú nadbytočnú kapacitu výroby ocele napríklad v Číne a to sú dve rôzne veci. Dokonca aj v trhovom hospodárstve, keď máte nadvýrobu, ceny klesajú, veľmi klesajú, často pod e, hodnotu výrobných nákladov. To vidíme v prípade ropy, teraz ceny klesajú vzhľadom na to, E, že spotreba klesla a ako mieni komisia riešiť túto otázku nadprodukcie a zníženia cien pod výrobné ceny v svojej analýze. Ďakujem. Pani López Bermeo, za GUE, nech sa páči. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán riaditeľ. E, myslím, že je teraz jasné, že udelenie e, štatútu trhového hospodárstva by Číne by poškodilo mnohé odvetvia v Európe. Takže e, je to, sú to viaceré priemyselné odvetvia, jedno z nich je napríklad železo a ocel a ako už komisár Katajnen tu povedal v tomto výbore, tak oceliarstvo je v kríze v celej Európe a prebieha mnoho protidumpingových vyšetrovaní. Preto my sme proti tomu, aby Čína dostala tento štatút. Malo by to negatívny dopad na pracovné miesta. E, máme výsledky štúdie, ktorá konštatuje, že až 3,5 milióna pracovných miest by mohlo byť stratených Chcem sa spýtať, či poznáte tieto štúdie a či zohľadňujete vy v svojej práci tento dopad na produkciu, pretože dochádza tu k deficitu, technologickému deficitu, poklesu dopytu, k nárastu nezamestnanosti, znižovaniu platov a podobne. Oficiálne štúdie TTIP, TTIP napríklad ukazujú, že ak vychádzame z, teórii, e, z možnosti plnej zamestnanosti, čo nie je, nie je e, e, reálne, tak sa snažíme zistiť, aký to má dopad alebo čo by sa s tým stalo. A Takže ešte chcem povedať, že vôbec neexistuje mandát alebo možnosť toho, aby sa zabránilo nekonečnému trvaniu súčasnej situácie a ak by Čína dostala štátu trhového hospodárstva, tam potom treba riešiť napríklad aj sociálne podmienky pre tarifných rokovaniach. A to, čo my máme, to nie je predsa niečo samozrejme, je to niečo, čo sa e, stane, ak e, má trhové hospodárstvo sociálny charakter a napríklad zohľadnili ste otázku sociálnych noriem. Pýtam sa tieto otázky, pretože inak by komisia tak e, postupovala, že by sa mohol narušiť aj e, ten sociálny priestor. Ďakujem, zaznelo tu veľa otázok, ale začal by som s tým, čo hovorila naša politická skupina. To bolo vždy jasné my nemáme e, nejaké námietky proti spolupráci s Čínou, ale musíme sa držať faktov posudzovania vplyvu. A vy ste poukázali na rizika, na ich výpočet a musím povedať, že ma troška prekvapujú tieto čísla. Potom verejné konzultácie, to je ďalšia otázka. My sme prekvapení, tou hranicou, ktorá sa tu určila, aj tam sú problémy. Potom, poprvé je to veľmi technicky formulované, nie veľa ľudí vie na tieto otázky odpovedať. Sú to vlastne také otvorené veci. A vychádza sa z uznania štatútu trhového hospodárstva. A ja sa chcem spýtať, prečo ste takým spôsobom organizovali verejné konzultácie, a ako chcete e, ochrániť tento proces udeľovania štatátu od vplyvu tých podnikov, ktoré nie sú usadené v Európe a potom posúdenie vplyvu, kto to vykonáva, kto ju urobil. A možno, že o to môžete uviesť, ja neviem, zajtra do poludnia, Takže ako môžeme pomôcť aj podnikom na základe vedomostí, ktoré máte? Moja otázka je, čo sa stane konkrétne európskemu priemyslu v odvetviach ocel, výroba spotrebných tovarov a aký dopad to bude mať najmä na situáciu malých a stredných podnikov? Ďakujem pán Schaffhauser za ENF. viaceré poznámky. Prvá sa týka už staršej diskusie s Pascalom Lamim, eh, s organizáciami, kde sa nechce uznať skutočnosť, že liberalizácia eh, výmeny obchodu prináša veľké ničenie pri priemyselných pracovných miest v Európe odkedy sú socialisti pri moci u nás vo Francúzsku, e, to prešlo z 12 e, e, hrubého domáceho produktu na úplne iné, vyššie čísla. Netreba to vnímať len z pohľadu nezávislosti a, a suverenity, to sa dá ale diskutovať, ale nemôžeme to diskutovať, ak to vidíme pod z perspektívy dlhodobej výmeny. Pripomínam vám, e, že charta z Haveny povoň e, hovorila e, o trvalo, trvalom obchode. Nie som proti Číne, mám tam veľa priateľov a túto krajinu dobre poznám. Zastupoval som tam jednu francúzsku spoločnosť. Mali by sme ale vidieť naše vzťahy s Čínou e, z trvalo udržateľného pohľadu. Nemôžeme mať e, deficity na jednej strane a prebytky na strane druhej. Vidíme tu systematické ničenie našej priemyselnej bázy. Ide tu totiž aj o kapacity vymieňať e, produkty z pohľadu trvácneho dlhodobého obchodu. Komisia tu má ideologický prístup a ja by som chcel vedieť, aby som nadozeral na kolegov, prečo ste neboli v stave použiť nástroje, ktoré Američania používajú na to, aby sa chránili. Much, Ďakujem veľmi pekne. Martel. Ďakujem. Táto téma je vážna a seriózna, aby sme neprenechali rozhodnutie len komisii a rade. Treba počúvať to, čo hovoria občania. A keď hovorím o občanov, všetky pracujúci, e, spotrebitelia, podniky a tak ďalej. Je tu verejné konzultovanie oveľa väčšie, než to, čo ste tu spustili vy. Chcem vám povedať, že sú tu naivní alebo e, spoluvinníci, ktorí si kladú tieto otázky, či je ten dumping reálny alebo len predpokladaný. Keďže poznáme tú neprehľadnosť, musí tu byť toto, toto spiklenectvo, toto rozhodnutie, e, k nemu poviem, nie je jedno, čo si myslia e, v komisii, rozhodnutie by malo byť po politické kolektívna otázka by mala byť, aby rada začala, skončila s tým pokrytectvom. E, pozrime sa na Veľkú Britániu, Cameron blokuje modernizáciu. Je dôležité, aby každá krajina sa, sa, e, sa skončila s tým pokritectvom. Takže na z čoho vychádzate, keď hovoríte, že dopad bude 250 tisíc na e, pracovné miesta. Podľa mňa to bude oveľa viac. Treba štúdie objektívnejšie a vážnejšie. E, Pozorňujem vás na správu e, z obchodnej komory EÚ k Číne, kde sa hovorí nielen o oceliarskom priemysle, o drevárskom takisto, keramicko. Ide o naše branže, ktoré sú ohrožené, ohrozené za 12 mesiacov sa o polovicu znížila cena ocele. Nikto nedokáže bez strát konkurovať. A to je reálny fakt. Tak to vyzerá. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Pani Grostet. Ďakujem pekne. Som osobitne prekvapená, pretože Čína má štatút e, e, prechodný, mali 15 rokov na splnenie kritérií. Vieme, že tieto kritéria sa nerešpektujú. Čínsky štát e, subvencuje ekonomiku v oblasti e, oceliarskej, ale aj iných, o, o tých sme už hovorili. Takže ak by sme mali dnes im prideliť štát, štatút trhovej ekonomiky, tak by sme sa pripravili o schopnosti, ktoré máme na obranu, pretože pravidla antidumpingové by boli oveľa ťažšie e, e, presaditeľné. Sankcie, ktoré by sme mohli použiť, by pravdepodobne boli menej závažné. To všetko by len e, oslabilo priemysel v Európe. Nerozumiem je tu určité zaslepenie vyslovené. Vraciame sa tu do 10 ročia späť, ako by sme nechápali dopady verejnej mienky. Čo pre nás je dôležité, je eh, chrániť náš priemysel. Mala by to byť naša priorita. Si nemyslím, že takýmto štatútom trhovej ekonomiky by sme chránili našu e- ekonomiku. Ja som hovoril so zodpovednými v Číne a ja som im povedal, že nemôžeme e, mať ašpirácie k sociálnemu vývoju v Číne, aby konečne jedného dňa sa znovu nastolila e, rovnováha medzi európskym e, a čínskym kontinentom. Momentálne je to nemysliteľné. Myslím si, že dnes je, nie je prípustné dať tento štatút, možno o 10-15 rokov, ale momentálne to nie je prípustné. Budú tu opatrenia, nepredávate lietadla a tak ďalej. A treba predvárovať, čo sa môže diať, konsekvencie. Treba využiť potrebné nástroje, aby sme bránili náš priemysel, aby netrpel dopady takejto voľby naivita dnešná je nemysliteľná v Európskej únie vzhľadom na ekonomický a sociálny kontext, v ktorom žijeme. Ďakujem, pani Griffin. Ďakujem, pán Buzek. Ako sme tu počuli, je to súčasná a skutočná kríza v Británii v oceliarstve 40 tisíc pracovných miest a celé spoločenstva sú ohrozené. Ako povedal Edward, to sa netýka len ocele, to sa týka aj skla, keramiky. Ja mám v svojom volebnom okrsku skláreň, e, ktorá je ohrozená. Vy ste povedali, že 250 tisíc pracovných miest by bolo ohrozených, ak by Čína dostala štátu trojho hospodárstva. Chcem sa spýtať, či ste prebrali tieto čísla aj s odborármi, ktorí hovoria o hrození milióna pracovných miest. To nie je len o priemysle alebo len o obchode. Je to oboje. Potrebujeme obchodno-priemyselnú stratégiu, ktorá by zabezpečila priemyselné a pracovnú silu a sociálne normy. Jednoducho nemôžeme zatvoriť oči po 15 rokoch spánku a ďalej takto pokračovať. Musíme konať. Ďakujem. Pán Tamburáno, kolega Tamburáno. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný Úplne súhlasím s tými veľmi dobrými postojmi, stanoviskami predrečníkov a jednoducho chcem len dodať, že práve naša skupina trvala na riešení toh, tejto témy a na prijatí uznesenia do konca mesiaca. Máme málo času, my sme priamo volený orgán občanmi a my by sme mali mať možnosť prísť s jasným postojom, stanoviskom. Veľmi stručne. Otázka. Kolegovia súhlasia všetci, kritizujú. Dávam si otázku principiálnu. Prečo komisia nikdy, aj keď sme jednomyselní, neberie do úvahy tento parlament. Uvidíte znova, že nebudú nás počúvať. Oni sú problémom v tej európskej konštrukcii, Európska komisia. Ďakujem. Ak môžem, a ja mám jednu otázku. Teraz som sa totiž dostal na koniec zoznamu rečníkov. Pán riaditeľ, panel VTO minulý týždeň uskutočnil vypočutie 29. E, marca na, alebo teda spochybnil protidumpingové opatrenia únie voči Argentíne. Je to veľmi podobná situácia e, k tej alternatíve k možnosti 3, ale máme záruky, že VTO nespochybní takéto ďalšie ustanovenia v prípade Číny alebo opatrenia v prípade Číny je to vlastne aj tak otázka, na ktorú sa pýtala pani Nibe v, e, v súvislosti s možnosťou 4. Týmto sme sa dostali na koniec otázok, ktoré máme, takže teraz máte priestor vy, aby ste odpovedali. Ďakujem, pán predseda. Áno. Pokúsim sa zodpovedať na tie jednotlivé otázky. Ako najlepšie viem, chcem povedať, že možno ste prekvapení, ale určite súhlasím s analýzou pána Langeho. Pán Lange povedal, ako dôležité sú e, antidumpingové nástroje, aké dôležité je mať dostatočne silný systém na to, aby sme mohli účinne riešiť otázku dumpingu z Číny a poukázal na to, že sú vlastne dva problémy. Po prvé je modernizácia nástrojov TDI. Naozaj je čas, aby začali členské štáty konať. A druhý problém je otázka reformy systému vo vzťahu k Číne aby sme mohli primerane riešiť dumpingové postupy Číny. Chcem povedať, že úplne súhlasím s touto analýzou my chceme pokračovať v tom, aby sme mali silný protidumpingový systém v Európe v budúcnosti. Bola tu otázka, že mm, prečo my, komisia, nemáme také isté nástroje ako USA. Komisia pracuje na základe zákonov, európskych zákonov a Európsky parlament je spoluzákonodarcom. Pani Nible sa pýtala na to, ako budeme pokračovať s možnými zmenami, novelizáciami. Komisia sa musí ešte rozhodnúť, či navrhne legislatívu alebo nie. Robíme to posúdenie vplyvu. Počul som, že niektorí z vás už vedia, aké sú výsledky, bez toho, aby ste si pozreli toto posúdenie vplyvu. Komisia sa rozhodla, že chce vidieť túto situáciu a chce mať úplnú analýzu situácie, vrátanie reakcie E, zainteresovaných strán. A na tom bude závisieť naše rozhodnutie, či navrhneme zmenu legislatívy. Jedna vec je jasná, ak chceme zmeniť metódu výpočtu dumpingu, musíme zmeniť legislatívu. A ak sa komisia rozhodne prísť návrhom, tak legislatíva je z oblasti obchodu a o tom rozhodne Rada a Európsky parlament a Európsky parlament bude môcť v plnej miere využiť svoje výsady spoluzákonodarcu či môžeme kopírovať americký systém. To je zaujímavé. Raz sa hovorilo o protekcionizme, myslím, že to tu niekto spomenul. My sme veľmi hrdí na náš európsky systém. Je to systém, ktorý je vyváženejší než americký systém a zohľadňuje napríklad v úplnej miere to, že priemyselná realita v Európe nie je len výrobcovia niektorého výrobku, ale sú to aj tí, tí, ktorí využívajú vo výrobe tieto produkty, ako aj spotrebitelia, ktoré ich spotrebujú. Takže v Európe máme zložitejší systém, ktorý sa pozerá aj na európsky záujem pred uvalením opatrení a mm, pozerá sa aj na rozsah škody, ktorý treba odstrániť. Takže skopírovanie amerického systému je samozrejme možnosťou, ale nesmieme zabúdať na to, že historicky e, európsky americký systém boli rôzne a Američania boli tvrdo kritizovaní, najmä vo VTO. A týmto sa dostávam k otázke pani Cotton Dowling. A síce, že aký dialog vedieme s veľkými používateľmi. Chcem vás ubezpečiť, že komunikujeme s najväčšími e, používateľmi antidumpingu USA, Kanada, Japonsko, Brazília. Spolupracujeme veľmi pravidelne a Výbor o protidumpingu vo VTO bude koncom tohto mesiaca. Je to dobrá príležitosť pre nás sa stretnúť a komunikovať a môžem vám aj povedať, že máme aj kontakty s vysokou politickou úrovňou v USA. Ešte jedna vec, ktorú by som chcel znovu zdôrazniť, je, že z legislatívneho pohľada nie sme v tom istom postavení ako povedzme Američania. Takže otázka je, Napríklad máme zmeniť náš systém, máme zosúľadiť náš systém s americkým systémom vo väčšej miere. A čo ak sa Američania rozhodnú, že zmenia svoj systém? A ako viete, v USA e, tá jednoznačnosť o politickej orientácii nebude jasná skôr ako niekedy na budúci rok, keď, vznikne, keď bude nová štátna správa. Takže je tu niekoľko obmedzení, pokiaľ ide o koordináciu z USA, ale ako som povedal, komunikujeme, sme v kontakte. Pani Erikson povedala, že Čína nie je trhová ekonomika. To som povedala aj na úvod a povedal som, že chcem ešte povedať, že debata nie je o tom, či sú alebo nie sú trhová ekonomika, ale ide o to, či potrebujeme zmeniť metodiku výpočtu dumpingu. A pani Riek som povedala dve veci, ktoré sú veľmi správne. A síce, že máme dva problémy. Jedno je nadmerná kapacita a druhé je dumping. Problém je to, že nadmerná kapacita poháňa dumping a vedie k znižovaniu cien samozrejme, ale nadmerná kapacita vedie aj k bankrotu firiem a v Číne neexistuje legislatíva pre bankrot konkurs, takže je tu táto väzba medzi dumpingom a nadmernou kapacitou a ako to budeme riešiť túto nadmernú kapacitu. Nie je to ľahké, ale zaraďujeme túto problematiku do programu rokovania vždy, keď rokujeme s Číňanmi a ako viete, máme niekoľko rokovaní v PILOP a potom e, na samite a dôležitú debatu v OECD, kde sa hovorí o spôsoboch riešenia nadmernej kapacity a podobne. Ale treba pamätať aj na to, že je to veľmi politická otázka v súvislosti s Čínou a nejde tu len o tieto systémy dialogu, ktoré máme k dispozícii. Tu je potrebný dialog na veľmi vysokej politickej úrovni s Čínou. Počul som pani Lobes Mecho, keď hovorila o liberalizácii obchodu. Tu budem znovu technicky. Keď hovoríme o dumpingu, nehovoríme o liberalizácii obchodu, nehovoríme o odstránení cieľ, ktoré dnes existujú Antidumping sa zaoberá možnosťou uvalenia ďalších cieľ poplatkov k tým, čo už dnes existujú, len v tom prípade, ak ten proces je riadny, ak dojde k nejakej stiažnosti, vyšetrovaniu a dospejeme k záveru, že konkrétny výrobok splňa právne predpoklady preto, aby sa uvalili ďalšie poplatky alebo clá. Nikto nehovorí o odstránení cieľ, ktoré budú uplatňované voči Číne a zostanú to je tá základná chyba, ktorá e, bola chybou tej štúdie, ktorú ste spomínali v súvislosti s tou stratou 3,5 milióna pracovných miest v UK. Táto štúdia si veľmi zle myslí, že zmena v dumpingovej metodike by znížila tradičné clá, ktoré uvalujeme na čínske výrobky o celkové o 30 a to nie je pravda, to je chyba. Takže táto štúdia je podľa mňa milná. Naša štúdia, ktorú, ktorá sa kritizuje, je oveľa správnejšia. Prečo? Pretože naša štúdia sa pozera veľmi presne na to, čo máme z hľadiska dumpingových činností v súvislosti s Čínou. Takže, pán Barelie, ako budeme počítať tie pracovné miesta, ako sme to robili? Máme naše vlastné šetrenia, máme asi 52 opatrení voči Číne a tieto vyšetrovania, tieto šetrenia vychádzajú z sťažností odborov odvetví, ktoré sú ovplyvnené daným produktom, výrobkom. Ak vám poviem, že počet pracovných miest v oceliarstve je približne 55 tisíc, poviete mi, že to nie je možné, pretože je oveľa viacej robotníkov, pracovníkov, čo pracujú v oceliarstve v Európe. Áno, je to pravda, ale títo pracovníci, ktorých sme my identifikovali, sú tí, ktorí pracujú priamo na e, výrobku, ktorý je predmetom našeho šetrenia. A to je, čo treba pochopiť. Naše šetrenia sa pozerajú veľmi úzko na produkt. To je ten základ, na ktorom my staviame. Čo robíme na výpočet účinkov? Ako som povedal, išli sme e, Vrátili sme sa k minulým šetreniam, robili sme simulácie, iné metódy, rôzne metódy a zmena metodiky, niekto povedal, zmení váš systém. My sme robili aj iné simulácie a nevidíme to. Vidíme, že je, to, že je možné mať systém, ktorý zostane dostatočne silný. Naša verejná konzultácia je technická. Áno, aj téma je technická. Verejná konzultácia je hlavne určená tým, ktorí pracujú s antidumpingom, ktorí ho využívajú. A to sú väčšinou firmy, ktoré vedia, o čo ide a používame tie e, closed questions, otázky so zatvoreným koncom. To robíme verej, veľmi často v našej problematike ja som raz odpovedal za verejnú konzultáciu v oblasti investícií. Tam boli otvorené otázky a kritizovali ma presne z toho istého dôvodu, že otvorené otázky mohli umožniť komisii byť zaujatou. Takže my sa snažíme robiť, ako vieme najlepšie a mať najlepšie výsledky. Zmluva o ekonomickej štúdii bola e, udelená e, univerzite v Lövene E, detaily sú zverejnené na webovej stránke DG Obchod. Myslím, že som zodpovedal na všetky otázky. A vaša posledná otázka, pán predseda, a Argentina biodiesel, to nie je celkom to isté. Tam v tom prípade sme totiž museli rozhodnúť, či máme dôvod na zmenu jednej nákladovej položky a pres, nepresvedčil nás celkom panel vo VTO. Tu hovoríme o oveľa všeobecnejšej debate, všeobecnejšej otázke z hľadiska metodiky. Takže sú tu podobnosti, ale nepoužil by som tento panel ako referenciu pre to, čo sa môže stať v budúcnosti. Myslím, že som hovoril troška dlho, ale otázok bolo veľa. Ďakujem. Potrebovali sme vaše otázky a odpovede, pretože to bolo pre nás veľmi dôležité. Táto téma trhového hospodárstva, štatutu trhového hospodárstva pre Čínu je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, a želáme vám veľa úspechov. A dúfam, že budete počúvať aj náš hlas, pretože je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Uh, <coughs> dear colleagues, ladies and gentlemen, we go to the top... Dámy a páni, sme pri téme číslo 5, inými slovami hlasovaniu. Najprv si zahlasujeme uh, skúšobne. Uh, please take your electronic card and uh, put, put your card to the slot. Very important. Vložte si prosím kartičku do o, vašich hlasovacích zariadení. To je veľmi dôležité. Oh, Teraz teda skúšobne hlasujeme. Testing vote. The floor is open. Hlasujeme. My question. Okay. Uh, well, I think... Otázka znie, či ste si kúpili lístok a, a, do, domov. To je veľmi relevantná otázka pre našu situáciu. Končujem, ko, ukončujem toto hlasovanie. Zostaňte prosím do 18.30, až potom končí naše zasadnutie. Ideme k ústnej otázke konkurencieschopnosť e, dodavateľského sektora pre e, železnice Martina Werner. Máme tu len jedno hlasovanie a i to je elektronické. The vote is closed. Končím hlasovanie. Accepted. Príjma sa. where... Okay. Okay. What do... Oh, it's okay. Well, let us repeat. Okay. Zopakujme si to. Je ťažké byť v Bruseli. Hlasujme. Ústná otázka eh, týkajúca sa dodávateľského priemyslu železničnej oblasti. Každý je prítomný. Končím hlasovanie. Accepted. Prijíma sa. Teraz návrh uznesenia, tá istá téma. Pani Martina Werner. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Proti. Príjima sa. Kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 15 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 25 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 31 za, proti. Preverme si to. Hlasujeme o 31. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tridsaťdva za proti, zdržal sa niekto, príjma sa 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 34 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 48 za, proti, zamieta sa. Preverme si to ale. 48. Končím hlasovanie. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, za, príjima sa. 53 za, proti, zamieta sa 60 za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme. 60 preverujeme. Pozmeňujúci návrh 60. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 62 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. 62. Končím hlasovanie. Kompromis 5 za, proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 70 a 80 spoločne. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, to si treba preverať. 75 preverujeme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 107 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 12 za. 107, preverujeme 107. Hlasujeme o 107. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ďakujem. Hlasujte prosím dôrazne. Kompromis 12 za, proti, stočal sa niekto, príjima sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 117 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 116 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto. 122 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 16 s ústnou poznámkou, ktorú navrhujú zelený. Poznáte tú ústnu poznámku, nejaké námietky? bez ústnej predsa len bez tejto ústnej poznámky. Kompromis 16 bez ústnej poznámky, ktorú navrhujú zelení. Kto je za? Proti? Držal sa niekto? Prijíma sa. 137 za. Proti? Preverme si to. 137. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 146 Ide o poznámku ústnu e, z dielne skupiny EPP. E, sú tu snad námietky? Vidím námietky. 146 teraz, teda bez ústnej poznámky za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 150 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 152 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 153 za, proti, prijelma sa. 152 bolo prijaté. Teraz prejdime teda na 153. Ja sa pýtam na 153. Kto je za? Kto je proti? To si preverme. 153. Končím hlasovanie. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 156 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 165 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 167 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 169 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 174 za, proti. To si preveríme. 174. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 175 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 178 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 180, druhá časť, iba druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 181 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 182 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 190 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 191 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 192 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 23 za, proti, 24 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 210 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 211 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 212 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 218 za, proti, Zdržal sa niekto, to si preverme. 218 preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 224 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 222 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 226 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 227 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa tiež. Chcete si to overiť? Takže 227. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27 za proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Kompromis 29 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, ale Preverme si to však. 13. 13 si preverme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. si návrh 10 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Záverečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie k celému uzneseniu. Nie je síce legislatívne. Končím hlasovanie. Blahoželám pani Werner. A teraz prejdeme k druhému bodu na hlasovanie. Nová eh, inovatívna stratégia pre investície a obchod. Správa Griffin. Tá pani Griffin e, bola spravodajkyňou za ITRE. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 14 za, proti, zdržal sa niekto, preverme si. 14. Pozmeňujúci návrh 14. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Prijíma sa 31. Proti, zdržal sa niekto. 32. E, za, proti. Hej. Kompromis 5 za. Kompromis 5. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kompromis 5. Končím hlasovanie. za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto. Asi je to prijaté, ale preverme si 34. 36, pardon. Pardon. 34. Ospravedlňuje sa pán predseda. Otváram hlasovanie k 34. Končím hlasovanie. Zamieta sa 35 za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 6 za. Proti? Zdržal sa niekto. Príjma sa. 43 za. Proti? Zdržal sa niekto. Príjma sa. 46 za. Proti? Zdržal sa niekto. Príjma sa. 47 za. Proti? Zdržal sa niekto. Príjma sa. 49 za. Proti? Zdržal sa niekto. Tu si preverme. 49 si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa 56 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa 57 za. Proti Zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, Kompromis 9, preverme si to. Kompromis 9 si preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 75. Ústna poznámka z dielne SAD. 75. Má niekto námietky? Vidím, že sú tu námietky, takže hlasujeme bez ústnej pozmenujúcej poznámky. 85 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 77. Chcete ešte preveriť predošlý? 75. Preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 77 za. Proti. Stržal sa niekto. To si preverím. 77 si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 79 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. 79. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto pri 82 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. 82 preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 84 za, proti, zdržal sa niekto. Ešte si to preveríme, preveríme si to. 84. Končím hlasovanie. Zamieta sa 86 za, proti, zdržal sa niekto. 86 si preverme. 86. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 87 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverme si 87. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz elektronické hlasovanie aby sme ukončili toto, ten, túto tému. Končím hlasovanie. 48 za, proti 6 a 3. Blahoželáme teda. Prejdeme k ďalšej téme. Téma Marinesku. Európska obrana kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu a pani Kreo. Máte pripomienky? Nie, nie sú pripomienky. Pozmeňujúci návrh číslo 9 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Spolu za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za. 13 si overíme, tak si overme 13. Overujem. Overujem 13. Končím hlasovanie. Prijaté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6 za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 33, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť je zamietnutá, kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 44, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa Overme si to. 56. Overme si 56. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté, 62 za, proti, zdržali sa. Overme si to, kolegovia, socialisti, zdvíhajte ruky. Je to koniec hlasovania, ale 62 ešte raz. Overujeme si 62. Končím hlasovanie zamietnuté, elektronické hlasovanie konečné nášho postupu. Končím hlasovanie. Výsledok je pozitívny. Gratulujem nášmu spravodajcovi. Ďakujem pekne, kolegovia. Je to, bol to bod číslo 5. 6 a 7 na našom programe 5, 6 a 7. A teraz ideme na bod číslo 8 práve na čas 10.30 Európsky fond pre strategické investície ohľadnutie sa na prvý rok a výmena názorov s manažujúcim raditeľom Wilhelmom Moltererom. Priatelia, sme v správnom čase, ale dovolte nám začať. Pretože ak nechcete s nami zostať ďalej, tak prosím, ak nechcete s nami zostať, tak je tu iba jedna možnosť zostať a zostať potichu. Nikto aj tak nepočúva. Nuž, ja poviem, že ako na základnej škole v prvej triede vymenujem jedného po druhom Takže naša téma, zopakujem ešte raz našu tému. Kolega Turmes a pani Van Brent. Nepočúva. Absolutne. kolega Lange, kolega Royal a kolega Langen. Povedzte im, prosím vás. V poriadku, ďakujem pekne. Veľmi dôležitá téma FC. Európsky fond pre strategické investície, úvaha nad prvým rokom a cesta do budúcna, výmena názorov s výkonným raditeľom pánom Moltererom. Vítajte v Európskom parlamente. Nariadenie o EFSI bolo prijaté v roku 2015 a ITRE bolo zaangažované, pokiaľ ide o jeho prijatie. Boli tu exkluzívne kompetencie podľa pravidla článku 5 Náš spravodajca nie je medzi nami. Išlo tu o zdroje financovania a zacielenie investícií. Teraz už máme ten základ vytvorený a ITRE má záujem bližšie sa pozrieť na implementáciu tohto nástroja. Prišli sme o pár peňazí, chvála Bohu nie o veľa, pretože obhajujeme naše peniaze, pre Horizon 2020 a boli sme dosť úspešní, ale predsa len je veľmi dôležité zdôrazniť, že chceme vidieť výsledky po prvom roku aktivít. Takže chceme, pán riaditeľ, aby ste nám ponúkli úvodné slovo nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dobré ráno. Som rád, že som medzi vami. Úvodné poznámky z mojej strany veľmi stručne. Nezabúdajme, prosím, že v Európe máme dosť nízky rast a miera rastu nie je je veľmi krehká. Máme situáciu ohľadne zamestnanosti, ktorá je ešte stále neuspokojivá, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu v niektorých periférnych krajinách a týka sa to hlavne mladých ľudí. Po tretie, máme tu veľké problémy s investíciami, hoci sa nám podarilo zlepšiť situáciu, ešte stále sme stále nižšie ako pred krízovom období. To znamená, že z dlhodobého obdobia Európa prišla o konkurencie, konkurencie schopnosť porovnaní so zahraničnými konkurentami. Takže aké sú naše skúsenosti v tejto situácii? Poprvé, podnikatelia, klienti sa stiažujú o regulačnej neistote, a toto je jeden z tých prekážok pre investície. Po druhé, máme stále zniženú kapacitu znašania rizík vzhľadom na situáciu, ktorá vlastne je implementovaná v bankovej únii. Po tretie, máme limitovanú kapacitu, pokiaľ ide o verejné orgány, na to, aby sa uplatňovali finančné investície. A po štvrté, Európa ešte stále má nedokonale vyvinutý kapitálový trh porovnaní s ostatnými regiónmi v kontexte eh, nášho prostredia globálnych konkurentov a zároveň máme vysokú likviditu na trhu, vyššiu ako inde vzhľadom na aktivity Európskej centrálnej banky. Toto je dôvod, prečo tento investičný plán pre Európu bol spustený zo strany pána predsedu Junckera a ja považujem za veľmi dôležité pripomenúť vám, že tento investičný plán vychádza z troch pilierov. Prvý pilier je vytvorenie investične priateľského prostredia, na to, aby sa zlepšilo prostredie, aby sme završili jednotný vnútorný trh, digitálny vnútorný trh, energetický trh, kapitálový trh, kapitálovú úniu, na to, aby sme mali štrukturálne reformy v členských štátoch, aby tieto začali fungovať, aby sa odstránili prekážky Druhý pilier hovorí o podpore investícií reálnej ekonomiky prostredníctvom poradenskej činnosti. Ide tu o vytvorenie tohto poradného orgánu, ktorý momentálne prebieha od minulého septembra je kľúčové a takisto ten investičný portál na komisii má podporiť prípravu investícií, to je kľúčový postup a po tretie, ten tretí pilier je mobilizácia financií na to, aby sa navýšil, zlepšil prístup k financiám pre reálne hospodárstvo, aby sa to všetko mohlo udiať. Toto je ten FC, kde ja som výkonným riaditeľom vzhľadom vďaka aj vášmu rozhodnutiu tu v parlamente. Takže kde sa nachádzame? Správa FC od 1. januára tohto roku je už spustená, to znamená, nemáme iba riadiacu radu, ale máme aj investičnú komisiu, takisto máme celú štruktúru e, vedenia a všetko funguje. Po druhé, máme jasné usmernenia, pokiaľ ide o naše aktivity. Po prvé, ide tu o dereguláciu, ktorá bola prijatá a dobre ste na to poukázali, bolo to v veľmi rýchlom procese. Táto, toto, táto nariadenie vlastne dáva konkrétne usmerenia ohľadne toho, čo sa dá dosiahnuť, aké sú adicionality a všetky podrobnosti, takže to je pre nás kľúčové ale zároveň vám chcem povedať, že tu máme ešte aj dodatočné pravidlá, ktoré boli zriadené zo strany riadiacej rady, a, ktoré vlastne usmerňujú naše aktivity a prácu v investičnom výbore. Ide tu o strategickú orientáciu, ide tu o operačnú orientáciu pre EFSI, ide tu o investičné usmernenia, ide tu o metodológiu multiplikátorov, KPAM, to znamená indikátory kľúčových výkonov, me, monitorovacia metodológia. To sú všetko politické dokumenty o, o spolupráci s investičnými platformami a národnými bankami a toto je vlastne usmernenie aj pre investície. Je to veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, že tieto dokumenty sú verejné, všetky tieto dokumenty sú k dispozícii. A tretia dôležitá zložka je tá rada, kde e, parlament chce zlepšiť kvalitu e, vyhodnotenia toho švetého piliera. Ja vám chcem povedať, že toto je jeden z tých kľúčových princípov, ktorý berieme my na vedomie. To znamená štyri piliery príspevok k plneniu cieľov FC. Vy viete, že tieto vychádzajú aj z toho nariadenia. Potom tu máme ešte kvalitu projektov, tretí pilier technické a finančné príspevky a štvrtý pilier tieto rady e, komplementárne ukazovatele, multiplikačné efekty a takisto ten poradný hub, ktorý som spomínal. Takže toto je ten rámec, v ktorom sa nachádzame a myslím, že dosť úspešne, kde sa teda po 9 mesiacoch spustenia FC nachádzame. Máme tu rozhodnutia o desiatich o 10,5 miliardách, ktoré vlastne EFSI financuje. Ide tu o dávanie dodatočných stimulov k tej, tej sume 75 miliárd, to znamená, sme zhruba na úrovni 25 očakávaného cieľa 300 miliárd. A vlastne do konca marca by sme mali pokryť zhruba 24 z tých 28 členských štátov. A toto je z Európskej investičnej banky, pokiaľ ide o rozmiestňovanie infraštruktúry a inovácie, a zasa I, a EIF je to e, zacielenie na malé a stredné podniky, takže vlastne myslím, že v tejto oblasti sa nám dosť darí. A čo je veľmi dôležité, že pokiaľ ide o tú sektorálnu distribúciu, tak tu vidíme niektoré priority. Jedna z priorít je teda energetika, energetická účinnosť, obnoviteľná energia a energetická distribúcia. Po druhé, transport, doprava, to znamená infraštruktúra pre dopravu. A po tretie, v každom prípade sú to malé a stredné podniky, podpora malých a stredných podnikov v Európe. Samozrejme, ide tu aj o životné prostredie, inovácie a tak ďalej. Budeme tu mať aj priesvitku, ktorú dostanete k dispozícii, budete tam vidieť malú časť toho, čo hovorím. Máte tu RDI, vo viacerých oblastiach, malých a stredných podnikoch, máte RDI aj v doprave. Takže čo dostanete ako správu neskôr tohto roku, to vám ponúkne jasnejší obraz toho, že kde uvidíte vlastne ten cieľ, pokiaľ ide o navýšenie kapacity, aj pokiaľ ide o výskum pre inovácie, tak pre rozvoj to nie je iba kľúčové pre nás, ale máme aj konkrétne výsledky. Takisto ste sa ma pýtali, pán predseda, aby som vám poskytol určité vyhliadky, že kde sa nachádzajú tie perspektívy a vyhliadky. A zdôrazním 4 body, možno pre diskusiu s vami, to bude dôležité. Poprvé vytváranie projektov, tvorba projektov. My nie sme inštitúcia, ktorá vytvára projekty. My financujeme projekty a garantujeme projekty, ktoré žiadajú investície. To znamená, rozvoj projektov je niečo, čo si vyžaduje podporu zo strany toho poradného hubu, centra. Jasným cieľom pre budúci mesiac, aby sme pokryli 28 členských štátov, to znamená všetky. Je to jasný cieľ, aby sme boli aktívni vo všetkých členských štátoch. A po tretie, musíme navýšiť mieru účasti súkromných investorov. Ja budem povedať celkom na rovinu ak si spomeniete e, začiatky tohto celého postupu, aj tá diskusia o tomto zozname projektovom, tak to vlastne vytvorilo v svojom čase koncom roku 2014, že vlastne celý tento proces bude iba o verejnej infraštruktúre, ale tomu tak nie je. Tento postup je o vyváženosti verejných investícií do verejnej infraštruktúry aj zo súkromných investícií. Vlastne vidíme to tých startupov až do stredne veľkých podnikov. Štvrtá priorita pre nás je navýšenie inovatívnej súčasti tejto podpory zo strany FC. A ide tu ten komponent RDI. A pokiaľ ide o infraštruktúru pre infraštruktúru, tu vidím vážnu potrebu na to, aby sme urobili viac aj na úrovni členských štátov, aby sme podporili štrukturované financie na to, aby sme dostali súkromný kapitál aj pre verejnú infraštruktúru a tá šiestá výzva pred nami je, podľa môjho názoru, to je spoločná výzva, aby sme lepšie využívali možnosti zmiešavania aktivít EFSI a ESIFu, to znamená štrukturálnych fondov. Tu vidím veľký potenciál na to, aby sme skombinovali štrukturálne fondy, kohezné fondy, druhý pilier polnohospodárstva z EFSI, aby sme lepšie využívali ten potenciál zmiešavania tej filozofie, nie len pokiaľ ide o centralizované peniaze, ktoré tu máme priamo z EFSI, ale aj tie decentralizované peniaze, ktoré sú nad rámec štruktúrálnych fondov. Týmto sa dostávam na záver a teším sa na vaše otázky, ale nie len teda na dnešné otázky, ak budete mať záujem pokračovať v tejto komunikácia a som vždy pripravený a otvorený reagovať na vaše pozvania kedykoľvek s veľkou radosťou. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne za vaše úvodné slova a teraz v mene politických skupín dostanú slovo poslanci za EPP, kolega Karinš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne eh, za vašu stručnú prezentáciu a veľmi prehľadný eh, dokument, ktorý ste nám dali. Mám pár otázok, ktoré sa uberajú v tom smere, chcem sa spýtať na tú kľúčovú prioritu, pokiaľ ide distribúciu peňazí. Je to tak, ako sme sa dohodli, pokiaľ ide o tie percentuálne vyjadrenia, pokiaľ ide o energetiku, pokiaľ ide dopravu a tak ďalej. Druhá vec, kedy počítate s tým, že dosiahnete 100% mieru financovania, to znamená, to je ten cieľ, ktorý sme si stanovili pri zriadení FC. A po tretie, ide tu o, je záujem o tieto projekty, alebo záujem projektov je stály, zvyšuje sa alebo upadá. Ide tu o tie súkromné peniaze, ktoré by takýmto spôsobom mohli využiť tento fond na to, aby sa využili všetky kritéria. Podarí sa nám to. Ďakujem pekne. Musím ísť na zasadnutie konferencie predsedov o 11. tak odchádzam. Nemáme podpredsedu, ktorý by tu bol, ale máme tu najstaršieho poslanca. Nie síce najstarší, ale najskúsenejšieho, najdlhšie slúžiaceho poslanca, pán Rybich. Požiadal by som vás, aby ste prišli eh, predsedať eh, zasadnutiu výboru do 1 hodiny 30 minút. A teraz zostane slovo pani <coughs> yes, uh, Budem hovoriť v mene kolegyne, ktorá tu nemôže byť, hovorí pani Moody. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. Som rada, že vás vidím. Dúfam, že sa vrátite do tohto výboru opakovania aj v budúcnosti, pretože istotne si uvedomujete, že tento výbor je spolu zodpovedný za stanovenie priorit pre FC a priorít ohľadne toho, ako by mal byť využívaný a samozrejme sme dali takýmto spôsobom financie, ktoré išli do tohto fondu a chceme ich ochrániť. Pokiaľ ide o tie priority, ktoré sme si stanovili, áno, mali sme tu hlavne inováciu ako prioritu, o tej ste hovorili. A šlo tu prelomovú inováciu, takisto tú pridanú hodnotu tých projektov, ktoré by sa vôbec neboli konali, pomoc pre výskum a dosiahnutie energetických cieľov, predovšetkým ak sa pozrieme na COP z decembra. Ak sa pozrieme na tie pôvodné projekty, ktoré boli odsúhlasené, nie sme si istí, že do akej miery tie ciele boli splnené vzhľadom na tie parametre, ktoré boli stanovené v tomto výbore, predovšetkým pokiaľ ide o inováciu a udržateľnosť a cieľe s tým spojené. Ja rozumiem, čo ste povedali, ale tomu, čo ste povedali, ale tá definícia inovácie sa stala flexibilnejšou vzhľadom na tie argumenty, ktoré tu boli na to, aby sa vôbec mohla dosiahnuť. A takisto aj tá evaluácia, ako ste to spomínali, e, takže ide o to, aby to aj na to, aby sa dosiahli tie tabulky výsledkov, bola zriadená, bola zriadená komisia pre investície, boli tu určité projekty, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Myslím si, že vo vašich posledných odporúčaniach ste hovorili aj o otázke viditeľnosti, vizibilite, pokiaľ ide o verejné projekty a súkromné investície. A posledná vec, tá sa týka tých platformiem. Ak sa pozrieme na EFSI a zriadovanie platform, ako sa tieto využívajú, predovšetkým ak sa pozrieme na zoskupovanie tých malých projektov, bol tu jeden projekt z Francúzska, ktorý v tejto oblasti dobre uspel, ale takisto tu vidíme aj ďalšie modele, pokiaľ ide o družstva, kooperatívy. A myslím, že energetika v tejto oblasti je dobrým príkladom, kde sa môžu dosiahnuť dobré výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Turmes. Ďakujem pekne. Myslím, že je dobrým signálom, že tu máme veľmi skúseného človeka, ktorý šéfuje FC, takže vítam vás. Išlo tu veľkú výzvu, pokiaľ ide organizáciu, získanie kompetentných ľudí, takže ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo zriadiť, ale je tu pár otázok. Jedna z tých kľúčových otázok, kde odpoveď vlastne je na strane komisie, my sme dostali prísľub, že budeme mať zhruba 300 miliónov viac, pokiaľ ide o technickú pomoc. A po tom hlasovaní som zistil, že komisia vlastne nám nepovedala plnú mieru pravdy, pretože realita je, že máme 20 miliónov. A uvedomujeme si ten rozdiel medzi tým, čo tu bolo v rámci diskusie spomenuté a tá realita tých 20 miliónov je, že technická pomoc je vlastne v štruktúrálnych fondoch. A komisia ich započítala, hoci veľmi dobre vedela, že tie peniaze nebudú v Bruseli. Ale bolo to už distribuované. Takže tie problémy, ktoré máme, napríklad pokiaľ ide o energetickú účinnosť, ja rozumiem, že sa vám podarilo dosiahnuť zhruba troch expertov, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, na to, aby títo agregovali projekty, čo je veľmi dôležité na to, aby táto agregácia bola úspešná, pretože máme také rozptýlené projekty a potrebujeme ich zosp- zoskupiť, ale títo traja experti to jednoducho nedokážu všetko zvládnuť, takže moja otázka je, ako budeme schopní vytvoriť takú hybnú sílu, dynamiku, ak budeme využívať tie finančné prostriedky pre technickú pomoc zo štrukturálnych fondov na to, aby tieto boli využité za, na zaplatenie technickej pomoci. Ja som už v septembri navrhol tak EIB, ako aj komisii, aby sme tu mali jeden model, kde by sa vytvorila technická pomoc, respektíve Centrum technickej pomoci a tam by boli dvaja, traja experti z medzinárodných organizácií, ako, ako napríklad EIB a iné, kde by sa tie peniaze využili zo štrukturálnych fondov na to, aby sa zaplatili rumúnsky, slovenskí alebo bulharskí experti. Tento návrh podporuje viacero vlád v juhovýchodnej Európe a možno niekto z komisie by nám mohol povedať, či to považujete za dobrý nápad? Povedzte áno, a kde sa nachádzate v tom projekte, alebo poviete, že táto myšlienka je úplný blud a potom to poviete na rovinu. Ale čo sa mi nepáči, je, že dostanem oznámy od pána Ševkoviča a Ševčoviča a po troch mesiacoch vidíme, že nič sa neurobilo. Ďalšia vec, východná Európa. Ak sa pozrieme na čísla, Polsko má veľko peňazí, ale aspoň na prvý pohľad mám dojem, že je tu proporcionálne menej peňazí. Máte odpoveď na to? A je to, táto technická pomoc, ktorú som navrhol, je súčasťou tejto odpovede? Pán Katajnen vlastne prišiel a povedal, že tu je portál pre projekty, kde sa vlastne to technicky momentálne nachádza. Posledná vec je ten pákový efekt. Ukázali ste nám, že je to okolo 7,5 tento efekt a v diskusiách si pamätám, sa hovorilo snáď o 15 a viac. Takže kde sme? My sme boli vždy skeptickí k tejto veci, nielen ja, ale aj iní kolegovia, takže uvedte, uvedte nám niekoľko informácií k tomuto. Ďakujem. Teraz pán Debaka. Ďakujem, pán predseda. Chcem pokračovať v tom duchu ako Claude, to je ten multiplikátor a adicionalita Mali by ste nám lepšie vysvetliť, čo sa vlastne deje. A tie projekty, ktoré som videl na začiatku, boli projekty v rámci EIB alebo v rámci normálneho financovania EIB. A náš výbor vyslovene žiadal, aby nové projekty, ktoré majú spadať pod ďalšiu záruku, majú byť vyššie riziko, viac základného kapitálu a mohli by ste nám teda povedať, aký je status quo v tomto? Moja ďalšia otázka súvisí vlastne s týmto. Sami ste povedali, že účasť súkromného dielu vo financovaní zaostáva alebo je nižšia, ako sme očakávali. Ako to mienite vyriešiť? Pretože sme tam pôvodne hovorili o 100% E, financovania z verejných zdrojov, ale potrebujeme aj súkromné prostriedky. Ako to urobia? Dôverujú súkromní investori dostatočne a chápu dostatočne, ako systém funguje, aby sa tam mohli hĺbšie pozrieť, ale aby prišli aspoň na tú party neskoro. Takže moja otázka je, ako to urobíte? To isté platí aj pre rôzne investičné platformy. Tieto boli vybudované pôvodne s tým, že aj tam budú súkromní partnery, ale ja mám taký pocit, že sú to zvyčajne verejne financované investičné prostriedky. Takže ja si myslím, že musíme sa spýtať, ako to vyzerá, kto je tam. Sú to verejné inštitúcie, ktoré stimulujú investície, alebo sú tam aj opcie pre e, súkromných investorov prísť do niektorých regiónov. Potom e, portfólio MSP. Hovorili sme o tom s podpredsedom Katajnenom. MSP financovanie je dôležitou súčasťou FC, ale chceli by sme mať aj e, väčšiu, väčšie pokrytie rizikového financovania. A, takže tieto typy prvkov nepomôžu podporiť tie vysokorizikové, vysokoinovatívne, povedzme, oblasti. Jednoducho potrebujeme tu vidieť viac aj z týchto vecí, aby sme to troška uľahčili, aby sme troška uľahčili problémy bank. Toto sú niektoré z mojich prvých otázok na vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej GUE, pán Lupes, pani López Bermelo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán riaditeľ. Zdá sa, že to nie je veľmi úspešné v Španielsku. Zdá sa, že ten, tie projektové bondy sa neosvedčili. Posledná informácia je, že sú tam straty a Abengoa dostala ďalšiu úver, ktorý sa považuje za problematický. A potom sú tu ďalšie e, milióny eur, ktoré sa poskytujú. Takže mňa zaujíma, ako budú musieť znášať tieto straty Európania, ktorí majú vlastne financovať túto anarchiu týchto dobrodružstiev. A mnohí z nich sú kvôli tomu bez práce. Myslím si, že treba aj sa pozrieť na to, ako vyzerajú veci. Napríklad Abenkoa, to súvisí s kritériami poskytovania úverov. Zdá sa, že to funguje ako kapitálový fond ako ďalší finančný investor, ktorý má veľkú chuť špekulovať. A ja si myslím, že by sme k tomu mohli pristúpiť aj inak, keby tie úvery boli podmienené vybudovaním, povedzme, modelu sociálnej firmy. A to minimum, ktoré by sme mali žiadať, je účasť pracovníkov aby dokázali mať osoch z takýchto úverov. To by zlepšilo ekonomické riadenie a sociálne e, veci. Takže mňa by zaujímalo, či ste uvažovali aj o takýchto politikách. Ďalej ma zaujíma, ako chcete posilniť e, Junckerov plán. Ako chcete pracovať v oblasti infraštruktúrnych projektov. Porovnali ste komparatívny dopad, aký by to malo, e, keby sme išli na priamu podporu verejného sektoru a tradičných aktivít? Myslíme si, že je to potrebné, keď ide o prípravu alebo prácu na sociálnej kohezii, čo je jedna zo zásad budovania Európy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Schaffhauser, myslím. V roku 2012 sme prezentovali program rozbehnutia investícií, čiastka. Pripravili to veľké banky verejné. Pán Basanini v roku 2012 za prítomnosti ďalších predstaviteľov prezentoval 500 e, miliónov, odkiaľ bola to finančný, finančný výtvor na základe Centrálnej banky To bola kvantita pre reálnu ekonomiku. Energetika, transport, malé a stredné podniky. Fungovanie bolo úplne iné. chceli sme vyvážiť e, štrukturálne deficity v krajinách. Išlo o pretie sa o banku, verejnú banku, národnú banku aby sme, sa orient, aby sme orientovali ekonomiky týmto smerom a vytvárať nové projekty krajiny so štrukturálnymi deficitmi fungovanie bolo decentralizované, organizácia centralizovaná, tak ako sme pripravovali projekty. Vtedy sme si žiadali u kf 2 a nedostali sme odpoveď Bohužiaľ, tento projekt sa neuskutočnil. Keď sme tieto nové prostriedky nepoužili, Junckerov projekt má určité problémy a tieto problémy vychádzajú z jednej strany z toho, že keď dáte záruky na pákový efekt, nevytepárate v podstate nové projekty, často vytvárate príležitosť, ktorá už ale existovala ale ktorá nie nevyhnutne pôjde do sektorov alebo krajín, ktoré naozaj potrebujú spustiť svoje ekonomiky. Tiež si myslím, že je nevyhnutné v európskej makroekonomickej rovnováhe si myslím, že je nevyhnutné mať nástroje, ktoré umožnia vyvážiť sever a juh, aby e, neriešite problém eura. Takže ako prostried, prebytky zo severa sa rentabilne investujú na juhu. Bez investičných agentúr tohto typu nikdy nevyriešite problémy eurozóny. Musíte teda uvažovať o tom, ako preorientovať tento Junckerov plán a s perspektívou e, využiť tento finančný nástroj. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán, pán Klopes. Ďakujem veľmi pekne. Na základe informácií, ktoré sme dostali, tak tento investičný plán vyvolal pozitívne očakávania a obávam sa, že sa zo situácie nádeje dostaneme do situácie bez nádeje. Mali sme túto e, snahu zmeniť nízky hospodársky rast a zriešiť problémy s nezamestnanosťou, zvýšiť rast a zamestnanosť. A potom chcem povedať ešte jednu vec. A to je tento obrovský nárast nerovnosti, ku ktorému dochádza v dôsledku krízy. A ja neviem, či toto nám pomôže zlepšiť ekonomiku a konkurencieschopnosť našej ekonomiky a zmeniť E, e, situáciu s nezamestnanosťou. Takže dovolte, aby som naznačil, že komisia by mala byť aktívnejšia a by uvoľnila väčšiu energiu. A chcem vás tiež požiadať, aby ste pokračovali ambiciozne tak aby tie politické ciele, ktoré sme si dali, by sme mohli, e, môžeme aj dosiahnuť. Okrem toho, nemusíte mi odpovedať teraz, aj stačí aj neskôr, ale chcem sa spýtať na Španielsko, moju vlast a na jeho účasť v týchto projektoch, pretože moja krajina je jedna z tých krajín, kde kríza mala najhorší dopad, pokiaľ ide o nezamestnanosť a nerovnosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Kostet, nech sa páči. Ďakujem. Tento strategický fond predstavoval, predstavuje pre našej ekonomike veľkú e, nádej pre všetkých tých, ktorí sa báli e, investovať do týchto oblastí. Je to teda veľmi užitočný, nevyhnutný oporný bod. Veľké očakávania je teda dôležité podporiť tento strategický e, fond. Ešte jeden bod, ktorý sa mi zdá dôležitý pri diskusiách s podnikmi, to sa týka podpory tohto fondu v teréne. E, podniky nie vždy dobre rozumejú, ako to funguje a majú problémy urobiť potrebné kroky. Sú tu veľké očakávania, pokiaľ ide o politických aktérov, ale tiež e, je tu pocit, že je to komplikované, že tu nebude e, uľahčovať prístup. A vzhľadom na krízu, ktorú poznáme, všetci si hovoríme, že je tu skutočne e, naliehavá situácia. Prezidentovi Junckerovi sme naozaj tlieskali, ale je tu dnes takmer sklamanie v teréne, takže treba sa ponáhľať. Treba e, e, lepšie reagovať na očakávania malých a stredných podnikov. Snažíme sa pochopiť všetko to, čo je vysvetlené v angličtine na internetovej stránke. Dobre vieme, že angličtina je spoločným jazykom, ale je dôležité, e, ktoré naozaj krajiny čakajú na pomoc, ale nachádzajú sa v tých administratívnych problémoch. Keď všetko je v angličtine tak sústredené, treba naozaj myslieť na to. Európa by mala byť Európou blízkosti a to prechádza tiež i prekladom do rôznych jazykov. Je to nevyhnutné, treba to urobiť aby bolo viac e, efektívnosti, to prechádza jednoduchými bodmi, ako je tento. To som vám chcela povedať. aby ste sa e, dostali na úroveň týchto podnikov. Ja, you, madame Gostit. Ďakujem. Teraz pani Nibler. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Mám dve konkrétne otázky. Niektorí kolegovia už o tom hovorili. Mňa konkrétne zaujíma, koľko konkrétnych projektov. Hovorilo sa tu už o viacerých, ale otázka je, aký je tu ten pomer – Vaša webová stránka hovorí, že je to 53 projektov, neviem, či je to pravda. A vidím tam zlé zastúpenie východnej Európy, Polsko, Chorvátsko, Slovensko. A to je všetko. Možno by ste mohli aj k tomu niečo povedať. Veľmi by som sa tešila. Ďalšia otázka je digitálna infraštruktúra. pokiaľ ide o financovanie, tak to asi dopyt nie je veľmi veľký, takže sa chcem spýtať, e, pretože pokiaľ ide tie pásma, mal by byť veľký dopyt, takže mňa prekvapuje, že to tak nie je. A ešte jedna vec, to mňa osobne zaujíma. Musíte veľmi robiť reklamu, alebo už teraz po prvých mesiacoch vidíte, že potenciálni investori chodia za vami, alebo musíte ich stále lákať? Možno by ste nám mohli k tomu niečo povedať, možno by sme vás mohli aj my v tomto podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A nakoniec mám ešte ja jednu otázku. V súvislosti s rizikovým kapitálom, o tom sa tu hovorilo, je tu aj to riziko v takýchto prípadoch oveľa väčšie. Kolegovia už o tom hovorili. Máme teraz systém ETS na emisie, o tom sa hovorí. Potom inovačný fond, ktorý, by sa, ktorý sa mal preto pris, pripraviť. Bolo by dobre teraz pri tejto revízii tieto e, prostriedky využiť zosilnenie 100% na projekty v oblasti energetiky, aby sme cieľ dosiahli rýchlejšie. Myslím si, že to je niečo, čo tu stále znie ako otázka v našich kruhoch a mali by sme o tom aj my tu v parlamente rozhodnúť. Ďakujem veľmi pekne za túto, za tieto veľmi vítané otázky. Takto mám totiž možnosť aj niečo vysvetliť. V prvom rade, pán Karinc, on tu už nie je, ale pokiaľ ide o ropovod, tak vidím, že vývoj ide smerom, ktorý je presne v súlade s tým, o čom hovorí nariadenie. Na energetickej strane to smeruje k účinnosti energii, obnoviteľnosti a distribúcii. Pokiaľ ide o infraštruktúru, tak ide smerom nielen klasického hardveru, ale aj ide do digitálnej infraštruktúry a to, čo je zaujímavé, intenzívne sa zaoberá aj sociálnou infraštruktúrou, napríklad sociálne bývanie alebo nemocnice. Vývoj bol naozaj veľmi zaujímavý. Vidíme aj rastúci dopyt v oblasti inovácií v, tejto, v tomto okruhu. A je to aj v kombinácii so súkromným aspektom, pretože väčšinu inovácií robia súkromníci, takže aj toto ide veľmi dobre. Pokiaľ ide o vašu otázku, e, pravda je naozaj taká, že potrebujeme tento inovačný aspekt celej činnosti posilniť, zvýšiť a čo považujem za dôležité, a to je možno v konflikte s tým, čo ste povedali vy, pre mňa inovácie nie sú len veci vychádzajúce z výskumu a vývoja, sú to inovácie, ktoré vychádzajú aj z procesu, pretože ak robíte inovácie vo veľmi úzkom vymedzení, tak sa zameriavate len na veľký priemysel, pretože menšie firmy sú inovatívne, ale nemajú tú kapacitu, aby E, mohli ísť do takéhoto veľkého výskumu. Takže toto chápanie, vnímanie inovácie ako poháňaný proces, e, procesom je veľmi dôležité. Potrebujeme in, kombinovať investície v energetike s digitálnou e, agendou, pretože ak budeme mať inteligentné meranie, účinnosť, energetickú účinnosť, to je veľmi dobrá kombinácia s inovatívnymi prvkami digitálu. E, tá hodnotiaca tabula, scoreboard, alebo tie, tie kritéria sú zverejnené, sú verejné a čo dostanete neskôr v priebehu roka v správe je súhrný prehľad toho, kde sa nachádzame. A aj to jasne ukazuje v rámci tohto týchto hlásení, ktoré musíme dávať na podporu riadiaceho e, riaditeľa, potrebujeme dohodu z EP a táto dohoda, tá dohoda o dôvernosti z EP ešte stále nie je dokončená. Rokovania prebiehajú, ale zatiaľ sme sa nedopracovali k zelenému svetlu a ja som riaditeľ, ktorý sa musí držať e, nariadenia a dohoda o dôvernosti je základom preto, aby sme mohli podávať správy. Pokiaľ ide o platformy, vidím dva sektory, ktoré sú naozaj zaujímavé. Jedno je energetická účinnosť, pretože ak máte len sumu malých projektov, tak musíte mať štruktúru na to, aby ste ich previazali. Investičná platforma je takáto možnosť. Máme už konkrétne príklady vo Francúzsku, kde to naozaj dobre funguje. Je to úžasná skúsenosť, ktorá by sa mohla napríklad zopakovať a mnoho e, partnerov uvažuje o jej replikovaní. A druhá hlavná priorita, ktorú ja vidím, je broadband, široké pásmo. A vy ste sa, pani Nibler, pýtali, prečo nie je sa, e, veľká aktivita na strane širokého pásma. Jedna vec je, že musíte štruktúrovať malé projekty a previazať ich do väčšej štruktúry. A tu ja vidím určitý priestor na zlepšenie aj na regionálnej úrovni. Môžem uvieť krajinu, ktorú poznám najlepšie. Každý súhlasí, že je tu dopyt 5-7 miliard v broadbande. Aj vláda dala na to peniaze, aby prilákala, ale aj tá federálna štruktúra mojej vlasti je veľmi zložitá a aj krajina, ktorú vy poznáte najlepšie, má určité skúsenosti s federalizmom a s tým, čo to v praxi znamená. Pán Tomás, technická pomoc, áno, tých 20 miliónov je pre uh, poradenské ústredie. To funguje od septembra naozaj veľmi úspešne. Je tam veľa dotazov, veľký náraz týchto dotazov. My sme si najprv mysleli, že to bude verejný sektor, ale prekvapilo nás, že je to strašne veľa zo súkromného sektoru. Druhá otázka, ako štruktúrovať tieto platformy investičného typu. A A druhá otázka je, ako štrukturovať financie, projekty PPP. Máme skúsenosti, ak hovorím my, tak my to formálne nie je správne. EIB má skúsenosti s využívaním poradenstva zo štrukturálnych fondov. EIB má dohodu s Bulharskom a Rumunskom a toto poradenstvo a jeho náklady pokrýva ten poradný komponent štrukturálnych fondov. Takže máme tu dve krajiny s takýmto pozitívnym príkladom. Je to obmedzené zatiaľ na ne? Východné krajiny. Prečo sa tam nedieje toľko projektov? Dve vysvetlenia. V prvom rade áno. Potrebujeme technické poradenstvo na projekty, na dizajn projektov. Je tu i ďalší dôvod a to je ekonomická štruktúra tých krajín. Ak sa pozriete na západnú časť Európy, kde, kde sú, je silný segment malých a stredných podnikov a potom krajiny, kde tento sektor nie je taký rozvinutý, tak to by mohla byť tá druhá časť vysvetlenia a tretia časť opätovne. Tak to je kapacita e, manažovať a riadiť. Pokiaľ ide o tú multiplikáciu, sú tu tie externé multiplikátory 1.15, sú tu interné a externé. Čo treba pridať sú interné e, multiplikačné faktory, ktoré vedú toľkým miliardovým nástrojom. Ak to spojíte, tak môžeme povedať, že sme na správnej ceste s tými multiplikátormi. Vieme však, že multiplikátor nie je pre akýkoľvek projekt, je to pre portfólio vykonávania FC. Ideme však podľa plánu. Pán Becker, pokiaľ chcete e, náznaky týkajúce sa Európskej rozvojovej banky, tak, tak to plánovanie e, hovorí o špeciálnych aktivitách. 4 až 5 miliard zo 72 celkovej e, požičaných prostriedkov. Tá e, stropná hranica pre tento a budúce roky rastie na 20 až 25 miliard. Je to výrazná zmena stratégie. Menej 10, než 10 smeruje teraz k tretine. To je presne to, na čo ste sa pýtali. Vidím tu dve veľké opcie pre súkromný sektor. Všetko, čo je možné pre investičné platformy, tie totiž priťahujú súkromný kapitál, štrukturované e, financovanie pre infraštruktúry tieto projekty sú, priťahujú súkromný kapitál. A tretí element, špeciálny fond e, pre rizikový kapitál, kde sú len, incen- e, len stimuly. Väčšina prostriedkov prichádza zo súkromného sektoru. Tento kapitál treba e, postupne rozvíjať. Prebieha tu diskusia pre komisiu Európsku rozvojovú banku. E, je to čosi nové, čo treba dovršiť. Potrebujeme osobitnú prípravu a súčnosti. Čo s vami nesúhlasím je to, keď si hovoríte, že, že tieto záruky bankám sú e, e, financovanie zo strany bank. Nie. Je to nástroj kapitálový na zvýšenie požičkovej kapacity bank, pretože predpokladom pre uvoľnenie kapitálu je dodatočná požičková kapacita. Inak by kapitál nesmeroval bankám. Nie je správne tvrdiť, že je to financovanie bank. Premyslite si, čo presne robia. To je môj osobný prístup. Európska centrálna banka poskytuje likviditu, vyvíja určitý tlak na komerčné banky. Súčasne banky majú kapitálové obmedzenia a diskusia Bazilej 4 to len komplikuje. Tento nástroj úľav je teda jedným, jednou z možností zvýšiť úverovú kapacitu pre malé a stredné podniky. To tu treba e, jasne zvažovať. Pokiaľ ide o Španielsko, máme tam veľa projektov. Spomínala spoločnosť, prebieha reštrukturalizácia, podpora FC nie je distribuovaná. Rozvoj banka čaká na reštrukturalizáciu spoločnosti. Taká je situácia. to porovnanie medzi tradičným financovaním a financovaním PPP je, áno, máte pravdu, niečím, ale dám vám ďalší prístup. Moje skúsenosti sú nie e, v rámci otázky porovnávať tradičné financovanie so štrukturovaným. Otázka dnes znie inak či sa investície dejú bez štrukturovaného financovania, pretože sú tu limitované kapacity verejného sektora. My čo tu vidíme, že v spoločnosti práve takto porovnávajú i s ďalšími typmi financovania. Pre mňa PPP nie je otázkou ideologických úvah, je to pragmatický prístup ak toto je nástroj na investície, využíme ho. Ak chcete diskusiu ideologickú, investície sa neudejú. To je moja skúsenosť a posolstvo. Pán Schaffhauser, pokiaľ ide o investičné platformy a MPP, po dva týždne existuje strategický dokument MPP, IP, FC prístup, Môžete sa na to pozrieť cez web stránku FC. Pripravujú sa tu konkrétne projekty na spoluprácu s MPP. Rozsah spolupráce s MPP je široký. Je tu udalosť MPP pripravovaná za 6 či 8 týždňov. Diskusia MPP prebieha tu v parlamente, v rozpočtovom výbore, kde je to otázkou problémom. Som presvedčený, e, nástroj poskytovaný MPP zvýši možnosti tá regulácia pokrýva v sektore e, potreby. Je to veľmi široká regulácia, ale vážim si to. Na druhej strane tu tiež máme jasné náznaky, že treba podporiť politiky EÚ, pokiaľ ide o energetiku, k obnoviteľným a tak ďalej. jedno vyjasnenie. FC nie je všeliekom. Na všetky problémy. Ak pri veľké očakávania nasmerujete k FC, aby riešil všetky kohezné otázky, aby vyjasnil všetky potreby štrukturálnym reformám, tak nás preťažujete. My nie sme všeliekom. Sme len s jedným z nástrojov. Investičný plán pre Európu teda pozostáva z troch pilierov. Pán López, nádej a frustrácia. Včera sme tu mali veľkú udalosť, Bruseli. 600 podnikateľov sa zúčastnilo. Nálada na včerajšej konferencii bola veľmi zaujímavá. Čo hovorili tí menší podnikatelia, že toto je nástroj, ktorý nám dáva perspektívu. O to tu ide. Ide tu o nástroj, aby sa investovalo aby sa riešili nerovnosti na pracovnom trhu v tejto nebezpečnej situácii. Preto len potvrdzujem, a všetci určite to môžeme potvrdiť, že toto je nástroj, ktorý poskytuje nádej. Pani Grostet. je tu nevyhnutnosť podporovať to, hovorím o včerajšom podujatí, my teraz naozaj cestujeme z hlavného mesta do hlavného mesta. Prístup, ide nám o prístup k regiónom, pretože množstvo týchto projektov je regionálnych. Včera som zažil zaujímavú vec. Možno by to mohli zvážiť ďalšie e, členské krajiny. Vytvorili čosi ako investičného komisára osoba, ktorá má za úlohu priťahovať súkromné i verejné spoločnosti, aby sa vytváralo prepojenie medzi možnosťami a ich potrebami. Mňa to naozaj fascinuje, je to dobrý príklad. Napríklad e, ten e, projekt sociálneho bývania spojený s energetickou účinnosťou vo Francúzsku, veľmi zaujímavé. K administratíve máte pravdu na jednej strane, na druhej strane však musím čosi vyjasniť. Regulovanie neznamená znižovať bremeno, pretože ak ide napríklad o potreby informovania a výkazníctva, to musí byť súčasťou kontraktu s partnermi, pretože inak nemôžem e, poskytovať informácie. Musí tu byť teda rovnováha medzi všetkými potrebami obstarávania a tak ďalej, aby to prakticky fungovalo. ERB to robí. Toto vyvíja však na e, regionálnu banku veľký tlak. Vo všetkých hlavných mestách sa otvárajú pobočky a to je naozaj e, nápomocné. 54 projektov pani Nibler, je odpoveď na vašu otázku. 14 28, myslím. tom hovoril aj pán Turmes, treba zvýšiť kapacitu v infraštruktúrálnych projektoch, plniť záväzky. EF pokrýva ďalšie aktivity do roku 2024. Pozitívny signál. Budúci týždeň možno to bude 25 členských krajín. je v týchto krajinách, je to dôležité, pretože toto je podpora pre malé a stredné podniky. To znamená, nemali by ste robiť rýchle úsudky k projektom z regionálneho fondu, malé a stredné podniky, inovácie, tie, e, tá, tá osveta je stálou výzvou, e, publicita, tu sú dôležití tí ambasádori FC, vy viete, poznáte regionálne potreby a keď tu potrebujete podporu, budeme sa snažiť e, podporovať vaše zájmy Pál Rybich, pokiaľ ide o e, rizikový kapitál. Je tu samozrejme dopyt Komisia výrazne diskutuje o vytvorení fondu rizikového kapitálu na európskej úrovni, aby sa pritiahli investori zo zahraničia. Niekedy majú problém s malými e, fondami rizikového kapitálu, len rizikového charakteru. Preto chceme tento fond e, európsky bude to spoločné úsilie e, s ďalšími aktérmi. Ak tu máte nápady, ako to kapitalizovať, je to len vítané. Ďalší náznak, čo je potrebné pre trh. Prostredie startupov v Európe už nie je také zlé. Skutočná potreba je vyhnúť sa takému e, takzvanému E, druhému smrteľnému zásahu musíme e, uzavrieť príslušnú finančnú priepasť. Ďakujem vám, verím, že som zodpovedal na všetky otázky. Som pripravený vrátiť sa sem, ak ma prizvete. Ja, Claude, e, eine extra Bemerkung. Doplňujúca poznámka Claude. Mám špecifickú otázku na komisiu, ak by snáď mohol niekto odpovedať. Už som položil tú otázku. Komisia sa obráti osobne na teba a v detaily ti to vysvetlí. OK. Damit... V poriadku. Ešte snáď jeden rečník. ešte slovám pána riaditeľa. Menovite, my, že my jednáme ako vyslanci, niekedy sme to tak robili, aby sme podporili niektoré projekty a čakáme už teraz 3 mesiace na odpoveď. To našu prácu naozaj veľmi sťažuje. Ak mi jasne poviete, o akých projektoch hovoríte, ja to e, posuniem ďalej. Chcem sa teraz teda vám poďakovať srdečne. Verím, že vo, v, vo vašich rukách je FC v veľmi správnych rukách. Pre nás v ITRE je dôležité vnímať, aké sú pokroky v tejto oblasti. Chceme tie projekty podporiť. Sme e, radi týmito e, vyslancami FC v našich e, členských krajinách. Ďakujem vám a vyslovujem pozvanie na ďalšie zasadnutie vo výbore ITRE a verím, že to bude v primeranom čase možné. Ďakujem. Gut, dann kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Ďalší bod, strednodobá revízia 2014 až 2020. Parlament sa tu snaží už v predstihu iniciatívne naznačovať tie štruktúry. Teší ma, že bývalý komisár pán Levandovský e, prevzal spravodajcovstvo, pretože práve u nás v ITRE toto preventívne e, myslenie je veľmi dôležité. E, pokiaľ ide o produkciu v Európe, potrebné sú inovácie, veď to má byť v výhľade 30 Chcem poprosiť e, o predstavy pána Levantovského podľa pravidla 53 sme, e, je gestorským výborom rozpočtový výbor a plánuje sa, že tá strednodobá revízia v Európskej komisii by malo byť komisii do, do roku 2016. Náš výbor je zodpovedný za Horizon 2020, Galileo, Copernicus, nástroj Connecting Europe, možno i za e, Erasmus pre e, mladých podnikateľov, Mnoho práce teda a ja verím, že to je tá najlepšia možnosť, aby sme naše predstavy včas a v predstihu prezentovali. A tu ťa prosím o tvoje e, úvahy. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ITRE, malo by to odzrkadlovať aj tie naše priority v rámci našho výboru, ale takisto nesmieme zabúdať na to, čo treba revidovať že tu ide o finančný výhľad, ktorý je nižší ako predchádzajúci. Doposiaľ sa také niečo ešte nikdy neudialo, zatiaľ to vždy len rástlo, ale vzhľadom na tie tlaky, ktoré tu sú aj zo strany pána Camerona, išlo tu o obdobie fiskálnej konsolidácie v členských štátoch, finančná výhľadka, výhľad do budúcnosti sa znížil v porovnaní s finančným výhľadom pre obdobie do roku 2014 až o 40 miliard. Takže od samého začiatku sme si uvedomovali, že tu je určitá priepas medzi peniazmi, ktoré sú k dispozícii a tými rozšírenými zodpovednosťami Európskej únie. Musíme preto urobiť revíziu, nielen nejaké úpravy a musíme prezentovať silný pohľad parlamentu na tento bod. To znamená, potrebujeme legislatívnu revíziu tejto, tohto finančného výhľadu, pretože vlastne aj externý rámec pre, pre prostredie sa pozmenil a nové projekty ako EFSI, o ktorom sa tu hovorilo s pánom Moltererom, rovnako ako aj nové požiadavky a výzvy, hlavne manažment, migrácia, a utečenecká politika, to sú dostatočné dôvody na to, aby sme žiadali revíziu a nielen nejaké úpravy. A čo sa týka e, priory tohto výboru, e, nemôže sa to urobiť na úkor našich programov, to znamená Horizon 2020, Kosme a e, výskum. Takže to, čo napríklad sa vyčlenil pre FC, by malo byť doplnené neskôr, priebehu tejto finančného obdobia. Takže toto sú vlastne priority výboru ITRE a naše priority sú vyjadrené, a odsúhlasené vo viacročnom finančnom rámci, sú rovnako platné ako aj priority EFSI a ak budeme mať menej peňazí, vzhľadom na to front loading v garančnom fonde, tak by to malo byť potom vykryté neskôr. A takisto, čo sa tu hovorilo aj v rámci diskusie s pánom Moltererom, hovorilo sa tu o potrebe väčších synergií medzi jednotlivými programami, pokiaľ ide o EFSI, štruktúrálne fondy, Horizont, Kosme a ten typický ITRE, teda tie typické ITRE programy. Takisto aj malé a stredné podniky poukázali, že tu je potreba na lepšie financovanie a čo je veľmi dôležité, je, že komisia by mala do konca obdobia roku 2017, to znamená v tomto roku, no, by mala navrhnúť návrh na takúto revíziu. A ide tu predovšetkým o stav implementácie, kde sa tá implementácia nachádza, tá sa oneskorila. Mali by sme posúdiť výkonnosť, mali by sme posúdiť vyhliadky do budúcnosti na základe tejto výkonnosti, ale všetci si uvedomujeme, že toto je veľmi neskorá dohoda, neskore rokovania, neskorá implementácia, takže meškáme, stále sme iba vo fáze novej finančných vyhliadok. Minulý rok napríklad iba mili, menej ako miliarda sa vyplatila v rámci platieb a ka, taká zvyčajná rýchlosť vyplácania je na úrovni 20 miliard. A vidíme, že v roku 2014 sa vyplatilo iba menej ako 1 miliarda v rámci tých viacročných programov, takže ak posúdime to, čo sa deje, ten stav na základe implementácie, tak nesmieme zapútať na to, že to je celé neskoro. Tá dohoda, implementácia a malo by sa to zobrať do úvahy. Takže toto je podstata navrhovaného stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že je to dôležitá skutočnosť, že v súčasnosti tie štruktúry sa zmenili a je potrebné, aby parlament tieto návrhy zapracoval. Äh, bis jetzt dementsprechend umgesetzt wurden. Gerade mit dem EFSI äh, ist es, glaube ich, für uns eine große Herausforderung. Äh, Takže je to pre nás veľká výzva. Pani Moody za SND. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pánovi Levandovskému za jeho stanovisko myslím, že e, sa zhodneme v tomto stanovisku za náš výbor, pokiaľ ide o budúcnosť viazočného finančného rámca, aj v kontexte tej diskusie, ktorá tu prebehla ohľadne EFSI, ohľadne toho, čo sa udialo e, v oblasti financovania viacerých častí e, dielčích fáz. A Uviedli ste tu o prioritách, ktoré majú všetky rovnakú platnosť, ale FC má za cieľ úplne inú úlohu, takže vyžaduje sa tam iný druh financovania a ja si myslím, že my musíme tieto rozdielnosti zobrať do úvahy a uvedomiť si, že aj výsledky budú iné. Takže pozerám sa na tie škody, ktoré tu boli ako vlastne výsledok toho, že sa zriadil FC, ale máme tu priority. Takisto to, čo sa spomenulo ohľadne správneho e, riadenia financií ešte za roky 2014, kde sme sa snažili vyhnúť omeškaniu platieb Vnímali sme to trochu ako riziko v tejto oblasti a potom tu ešte máme záväzky, ktoré by mali sa týkať tých priorít, ktoré máme. Máme tu obehové hospodárstvo, máme tu ďalšie oblasti politiky, máme energetickú úniu, to všetko treba financovať. A v neposlednom rade ešte tu je rozpočet, ktorý je zameraný na konkrétne výsledky. Takže čo si pod týmto predstavujem? Potrebujeme definíciu, potrebujeme proaktívne postupovať pri určovaní toho, čo my považujeme za e, podstatu tejto definície. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je za ALDE pani van Nuenhausen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zastupujem pána Debakera, ktorý tu nie je, pretože je spravodajcom v inej smernici a je v ekone momentálne, takže prečítam jeho stanovisko. Kolegovia, ako rečnice a predomo chcem sa poďakovať pánovi Levandovskému za návrh tejto správy. Myslím, že zapracovala viaceré body, ktoré sú kľúčové pre mňa a moju skupinu. Chcem povedať, že text ma uspokojil, pretože je tam jasne povedané, že budeme pripisovať patričnú pozornosť a revízii e, viacočného finančného rámca. Tieto rozpočtové diskusie o zriadení 7-ročného obdobia sú dlhé, a dôležité a ťažké. Musíme urobiť všetko preto, aby sme obhájili naše záujmy, aby sme urobili všetko preto, aby sme dosiahli politickú vyváženosť v plnej miere. Pokiaľ ide o obsah stanoviska, teším sa s tým, čo, z toho, čo som si prečítal. Vidíme tu konkrétne rozdiely, ktoré boli spomenuté medzi cieľmi v rámci Horizontu 2020 a EFSI Mali sme aj komisára Katajnena tu vo výbore, ktorý prišiel a celkom jasne povedal aj on, čo si myslí. V projekty, ktoré financujú e, sa z EFSI, sú odlišné od tých, ktoré by sa boli bývali financovali z Horizontu 2020. Takýmto spôsobom sa to objasnilo ešte viac. Je veľmi dôležité, predovšetkým pre základný výskum, aby rozpočet pre Horizont 2020 bol obnovený. To sa takisto týka aj štrukturálnych fondov. Takže posledná pripomienka, treba venovať pozornosť malým a stredným podnikom, ale mám pocit, že by sme sa mali viac sústrediť na spôsob financovania, ktorý si vyžaduje malé a stredné podniky, a to je rizikové financovanie. Nachádzame sa v takom prostredí, kde sa malé stredné podniky spoliehajú na financie z bank a nesnažia sa prilákať kapitál. Musíme robiť všetko preto, aby investície s vyšším rizikom, ale aj s vyššou návratnosťou prilákali kapitál, ktorý môže inovovať a e, zlepšiť situáciu. Takže to treba takisto zapracovať do toho. Chcem na záver povedať, že sa tešíme na dobre z tohoto dobrého východiska a teším sa na to, že na, konec, na konci tohto procesu budeme mať vyvážené stanovisko, ktoré predložíme vo výbore pre rozpočet. Konec citátu, hovorí rečníčka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Maragao. Ďakujem pekne, vážený pán predseda pár úvah. Pán Levandovský, áno, budeme pracovať na obhajovaní našich cieľov. Ja zdieľam ten prvý cieľ, ktorý tu máme a ja si myslím, že všetky výbory, ktoré vlastne sú týmto postihnuté budú zdieľať tento istý názor, že tu ide o prepracovanie a prepracovanie znamená, že budeme mať na konci nejaké zmeny, nové priority, nové zacielenie, to znamená niečo úplne nové, pokiaľ ide o naše ciele, pokiaľ ide o naše priority a tak ďalej. Tento slub chrániť Horizon 2020, že sa chceme zasadiť o to, myslím, že to by malo byť minimum ako východisko v tom zmysle, treba jednoducho považovať za niečo samozrejme. Nemal to byť nejaký kameň úrazu, sváru, ale malo by to byť niečo samozrejme, že musíme zájsť ešte ďalej a dosiahnuť viac. Ale máme určitý problém, konkrétne teda v súvislosti s účtovným dvorom, to už tu bolo povedané, je tu stále väčšia priepasť medzi možnosťami, skutočnými možnosťami rozpočtu Európskej únie a stratégiou Európskej únie pre obdobie do roku 2020. Je tu jasný rozdiel a prepracovanie viacočného finančného rámca by malo byť e, v stave, teda poukázať na tieto odlišnosti, ale malo by sa to aj jasne povedať, že ako sa tieto ciele dajú novo vykreovať alebo vyformovať. Ale o čo nám všetkým ide, je navýšiť tie stropy, pokiaľ ide o platby. To sa týka platieb, ktoré musia byť ešte vykonané. Takisto musíme znovu získať tie stropy, pretože keď chceme mať skutočne takú mieru flexibility ako tú, ktorú sme si stanovili v posledných dvoch rokoch, musíme jednoducho v tejto oblasti niečo urobiť viac ako iba nejaké malé úpravy a zmeny. A potom sú tu ešte určité rizika, ktoré sú s týmto prepracovaním spojené. Pri definícii priorít by mohli vzniknúť určité nezrovnalosti, nevyváženosti pri nových hraniciach výdavkov, pokiaľ ide o okruhy 3 a 4, ale my si musíme uvedomiť, že kde ITRE má svoje právomoci, kde vidíme určitú naliehavosť situácie a jej riešenia a musíme sa práve tam o to zasadiť. Budeme s našimi ostatnými výbormi v podstate z konkurencie, budeme si stať v konkurencii, ale dva body z mojej strany. Pri tomto prepracovaní by sme mali zapracovať následovne, teda konkrétne to, čo sme na COP21 prijali ako záväzky, musí sa to implementovať. To sa týka Envy, ale aj ITRE. A potom bez nejakej ideológie budeme musieť preskúmať, že čo sa robí na úrovni projektov ITRE, čo sa tam udialo. Máme tu správu účtovného dvoru. Vidíme, že na úrovni ITRE máme určitú, určité problémy, pokiaľ ide o management a musíme takisto zobrať do úvahy to, čo povedal pán Katajnen, že musíme prejsť z grantov k pôžičkám, pokiaľ ide o regionálne a kohezné fondy. Musíme dávať veľký pozor, to je môj názor, pretože z rozpočtu chceme niečo vyňať a potom nebudeme mať peniaze pri kľúčových oblastiach. Ďakujem pekne, pán Magal. Pani Sakorafa. για την αρχική προσεκτική και περιεκτική προσέγγιση του κρίσιμου ζητήματος της. Ďakujem pekne pánovi Levandovskému za vaše stanovisko. Je to dobrý pohľad na túto tému. Všetko, čo ste predniesli, pokiaľ ide o prepracovanie MFR, viacočného finančného rámca, to ste skutočne veľmi obozretne spomenuli pokiaľ ide o zlepšenú flexibilitu a pokiaľ ide o revíziu tých e, stropov, ctení kolegovia, viete, že nový rámec a výsled, sú, je vlastne výsledkom turbulentných rokovaní. Došlo tu ku kráteniu finančných prostriedkov, hoci Európska únia vlastne získala nové povinnosti a právomoci Takže vlastne to bolo také jednostranné, keď sa na to pozrieme, ako pristúpili k tomu jednotlivé krajiny. Máme tu neoliberálny prístup, prístup proti vývinu. Išlo tu o puč. A parlament sa možno nepresadil dostatočne a to celé viedlo k tomu, že tu došlo k omeškaniu, mali sme tu dramatický vývin situácie, aj vzhľadom na krízu. My poznáme krízu v Grécku, ale to sa neobmedzuje iba na teroristické útoky a na krízu v Grécku. To znamená, štrukturálne fondy budú ešte viac obmedzené a takisto aj fond pre strategické investície je dosť rozporuplný. To sa celé prejavuje na úkor programov, ktoré prinášajú veľkú pridanú hodnotu, ako napríklad kozme. A nie je pozitívne takto postupovať aj vo vzťahu ku kohézii. Vidíme, že boli zriadené núdzové nástroje, ktoré boli na, vytvorené na úkor predchádzajúcich dobrých nástrojov, ale nemyslím si, že budeme mať dobré výsledky vzhľadom na tú dnešnú situáciu, ale dostaneme sa do takej slepej uličky. Takže demokratická legitimita bola opomenutá a posledná vec zlepšenie štrukturálnych fondov po roku 2020. Tu musím povedať, že potrebujeme práve, pravý systém, skutočný systém vlastných zdrojov a musíme spolupracovať aj s komisiou a musíme sa sústrediť na výsledky, musíme sa zjednodušiť postupy a už sa dostávam ku koncu a som ochotná konštruktívne spolupracovať, ak sa predloží návrh, kde by sa z toho jasne videlo, že sa to uberá pozitívnym smerom. Rečnička hovorila príliš rýchlo, pripomínajú tlmočníci. Myslím, že je veľmi dôležité, aby výbor ITRE vystupoval jednotne, aby sme mali jasný jednotný hlas za prospech tejto správy z vlastnej iniciatívy a musíme sa sústrediť v našich návrhoch tak, aby tieto boli realizovateľné. A máme tu aj komisiu zastúpenú, máme tu pána Nonenmana, a je pripravený vyjadriť sa, reagovať na otázky, ktoré boli predložené. Preto ho požiadame, aby sa sústredil predovšetkým na otázku zamestnanosti, ide o kozme, o z Galileo. Mohli by ste nám e, poskytnúť vaše stanovisko v 3, 4, 5 minútach? Ďakujem pekne, pán predseda. Z pohľadu DG Grow môžeme potvrdiť, že na tom pracujeme, na tejto revízii. Ešte stále je tá fáza príliš skorá na to, aby sme mohli povedať niečo viac. Nemôžeme teda potvrdiť e, nič viac ako to, že sa snažíme držať toho, čo bolo odsúhlasené v predchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, aby sa to realizovalo vzhľadom na tie priority, ktoré boli stanovené a urobiť všetko preto, aby projekty ako Galileo, Copernicus a Kozme boli ochránené pred nejakými formami a prejavmi nestability. Robíme skutočne všetko v tomto duchu. To je kľúčové potom tu boli viaceré diskusie, ktoré prebiehali na úrovni štruktúry, štruktúrácie našich vyhlásení ohľadne toho rozpočtu, ktorý sa stojí na výsledky. Aj tu pracujeme s veľkým nasadením na to, aby sme v najbližšej budúcnosti vám mohli povedať niečo viac. contribute. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to pre nás veľmi dôležité, aby sme na čas boli zapojení. A myslím, že v DG Growth máme dobrého partnera a chcem sa preto DG Growth poďakovať za túto ponuku spolupráce. Ďakujem. Tým sme sa dostali k ďalšiemu bodu a to je spravodajca a spravodajcu chcem poprosiť, aby nám povedal svoj názor na to, ako chce ďalej pokračovať. Máme tu aj ten harmonogram, ktorý chceme potom realizovať a pozmenujúce návrhy do 21. apríla, hlasovanie asi 24. mája vo výbore pre rozpočet 15. 16. jún a v júli potom plénum. Preto chcem poprosiť kolegu Levandovského, ak chce sa ešte na záver vyjadriť, nech tak urobi teraz. Ďakujem, kalendár je známy. Tentokrát sme rýchlejší ako komisia. Komisia samozrejme čaká na britské referendum a neprichádza so svojou revíziou predtým, takže pravdepodobne po júni. Ja som otvorený voči dialógu, na čom skutočne záleží je ukázať, že máme svoje vlastné priority a na tom sme sa zhodli jednomyselne. Takže nech sa už stane čokoľvek a stane sa veľa okolo toho, deje sa okolo toho veľa vrádanie FC, Nemá to byť na úkor toho, čo sme jednomyselne prijali. A potrebujeme silný hlas. A som otvorený dialogu s ďalšími skupinami, aby to bolo takmer jednomyselné na úrovni ITRE. To je veľmi jasná priorita obhajovať to, čo sme schválili, v svetle nových potrieb, víziev, problémov, avšak nie na náklady, na úkor našich priorít. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme sa dostali k ďalšiemu bodu a to je misia ITRE do Ljubljany. Máme tu mať debriefing, teda spätnú informáciu a chcem poprosiť kolegu Pufata, aby nás stručne o tom informoval. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že sme mali túto misiu, dvojdňovú misiu s hlavným zameraním sa na návštevu ESI, ale mali sme aj ďalšie zaujímavé návštevy v Ljubljane, aj mimo Ljubljany. Lutujem, že tu nie sú mnohí moji kolegovia, a je dôležité informovať o našej e, návšteve. Pán Rubik bol tiež súčasťou delegácie, môžeme sa možno doplniť, ale tak v prvom rade vo štvrtok sme navštívili agentúru ESA. Tam sme strávili celý deň návštevami a chcel by som zdôrazniť niektoré z tých vecí, čo považujeme za zaujímavé prvom rade máme dlhodobé vzťahy ITRA a ISA. Dobre spolupracujeme. Takže bolo veľmi vhodné, že sme nakoniec išli do Ljubljany a navštívili ESU a hovorili eh, s pracovníkmi a riaditeľom, čiže nielen, hovorili sme nielen s vedúcimi predstaviteľmi, ale aj so zamestnancami. E, po formálnych e, rokovaniach. Mali sme teda takýto dobrý dialog s pracovníkmi. Zaoberali sme sa sieťovými kódmi pre plyn a elektriku a ich realizáciou a vidíme, že došlo k veľkému pokroku, avšak ešte stále treba odviesť veľký kus práce Takže ak schválime aj sieťové kódy, tak potom to treba realizovať, zaviesť a zabezpečiť konzistentnosť a preto to musíme ďalej sledovať. Je to veľmi zaujímavé. Potom sme mali debatu o hlavných problémoch pri dobudovaní vnútorného trhu s energiami a Zaoberali sme sa aj na monitorovaciu správu trhu vypracovanú ESO. To je veľmi užitočný nástroj, ktorý nám umožňuje pozorovať trh v energetike a vidíme, že dochádza ku kríze odbytu v veľkoobchode, ale nie nevyhnutne v maloobchode. Takže E, je to veľký, je to troška problém, že ak klesajú ceny vo veľkom obchode, že sa to neprenáša na malý obchod. To sme videli. A správa, monitorovacia správa o trhu ESI ukazuje, že členské štáty majú poskytovať informácie na dobrovoľnom základe a to je niekedy veľmi ťažké. Niekedy sa veľmi ťažko získavajú údaje, ktoré potrebujú na to, aby spravili dobrú správu o situácii na trhu. Takže riaditeľ žiadal o širšie alebo silnejšie formálne právomoci, aby to mohli lepšie realizovať, túto úlohu. Potom sme mali aj diskusiu o úzkých miestach v členských štátoch, ako aj cezhranične. Ide o úzke miesta nielen fyzické, ale aj umelé, kde existujú inštalácie, ale vzhľadom na rôzne predpisy, právne predpisy a nedostatok kooperácie, spolupráce vidíme nedostatočné využívanie a dochádza k skreslovaniu situácie na trhu. Potom session 3 sekcia 3. Tam sme hovorili o balíku pre infraštruktúru a o potrebe budúcich schválení. To nechcem veľmi rozoberať, ale chcem povedať, že je dôležité, aby sme vychádzali z analýzy nákladov a prínosov pri investíciách. To sme vždy o tomto hovorili. Aj to bolo užitočné. Potom sme mali veľmi dôležitú tému o dopade dôsledkov energetickej úlo- e, únie na úlohu a postavenie ESA v budúcnosti. Komisia by koncom roka mala navrhnúť posilnený mandát ESI v tomto kontexte koncom roka. A aj o tomto sme hovorili, teda o tom mandáte, ktorý majú a úloha, čo majú a o tom, čo by ich malo čakať a o potrebe zdrojov na to, aby zvládli tieto nové výzvy a úlohy, pretože zatiaľ nemajú dostatočné personálne vybavenie na túto budúcu úlohu a mali by sme od to bojovať, pretože ak budeme mať silnú ESU, budeme mať silný trh s energiami. A tým sa dostávam k tej časti, kde sme sa zaoberali e, veľko odbytovým trhom a jeho integritou a jeho hranicami, nariadením, ktoré sa týmto zaoberá a pre nás bolo veľmi zaujímavé aj vidieť život v operačnej miestnosti, v operatíve, ako ESA dohliada na trh. A znovu ukázali, alebo poukázali na to, že majú dohľad nad celým trhom v EÚ, ale majú 26 pracovníkov v agentúre pre jednotlivé oblasti. A keď si to porovnáte s americkou regulačnou federálnou komisiou, tak majú 89 pracovníkov. Takže je to veľký rozdiel a bolo by užitočné občas veci takto porovnávať, aby sme vedeli, čo robíme, videli, čo robíme. Celý deň sme rokovali, diskusie boli dobré a Na záver sme konštatovali, že je dôležité pokračovať v spolupráci s ESO a máme im poskytovať dostatočné zdroje a mandát na to, aby mohli realizovať svoje úlohy. To si vyžaduje nových pracovníkov, nové zdroje a je dôležité, aby sme mali naďalej aj kontaktnú skupinu ESA Vitre. Myslím, že sa čoskoro stretneme a budeme sa zaoberať tým, čo máme robiť ďalej, alebo budeme robiť ďalej. Takže bola to dobrá návšteva a druhý deň, to budem veľmi stručný, sme mali veľmi zaujímavú návštevu do e, ústavu Jozefa Štefana v Ljubljane, troška mimo Ljubljany. Je to vedúci slovinský výskumný ústav, ktorý zodpovedá za veľ- široké spektrum základných aj aplikovaných vedeckých oblastí. Má 960 pracovníkov, robia výskum v rôznych vedných odboroch, ktoré sú relevantné aj pre našu oblasť záujmu Je to veľmi zaujímavé vidieť aj činnosť takéhoto inštitútu a jeho výskumného programu v porovnaní alebo na pozadí európskeho výskumného programu. Bolo to mimoriadne zaujímavé, obohacujúce, inšpirujúce. Ale ako som povedal, nechcem tu zachádzať do detajlov, takže bola Bola to veľmi dobrá návšteva, ako som povedal, poučná. A chceme takomto duchu naďalej pokračovať. Ďakujem. Ja, dank, äh, Ďakujem veľmi pekne. Aj pre mňa to bola veľmi zaujímavá návšteva, ktorá na mňa zapôsobila, pretože som videla vlastnej oči, ako sa formuje budúcnosť Európy. A nie je to jednoduché mať 28 regulačných orgánov, a natchnúť ich pre spoločný trh s energiami, pretože tradícia je taká, že každý si hrabe na vlastnom piesočku a táto cezhraničná činnosť v EÚ má tiež ešte pred sebou mnoho víziev a musíme konať, aby sme dobudovali, dotiahli dokonca túto predstavu jednotného vnútorného trhu a aby ju dostatočne si osvojili aj národní regulátory a dodali jej silu, aby sa z nich stala z prekážky hnacia sila. Preto sme vyslali aj našich predstaviteľov do správnych rád, aby dokázali čo najefektívnejšie formulovať potreby európskeho vnútorného trhu s energiami. Máme ďalej Connecting Europe, ktorá má pomôcť vyriešiť mnohé úzké miesta v tomto projekte a aj delegácia sa zhodla na tom, že nemáme budovať nové národné hranice z hľadiska kapacity, a že potrebujeme naozaj otvoriť Európu a koncentrovať sa na to, ako prepojíme regióny. Máme vyše 220 regiónov, len vo výbore regiónov a einfach umzusetzen, aber es sollten zumindest äh, immer zwei grenzüberschreitende Regionen äh, eine Preiszone bilden, sodass wir also die nationalen Grenzen wirklich öffnen. Das ist a je naozaj dôležité, aby sme otvorili tieto hranice, je to politický cieľ a preto sme veľmi e, radi, že tu máme zadanú túto štúdiu o kapacite trhu. Možno, že prvý, e, prvé výsledky budú tento rok, na budúci rok bude štúdia na stole celá. A Äh, a národní regulátory musia byť tiež aktívni. a nesmú predstavovať prekážku pre okolité krajiny. Hovorím najmä o Nemecku a nemeckom regulátorovi napríklad v tomto kontexte. Jednoducho je dôležité, aby sme využili tie nové šance, ktoré prichádzajú, ja neviem, plyn zo severu, slnko zo východu. A je to proste strategická výzva, alebo povedzme vietor zo severu a juh, potom bude bez slnka. A vidíme aj rôznu Tak hovoríme napríklad o obnoviteľných zdrojoch energie, napríklad vietor, slnko, tak vidíme, že niekedy na severe viacej fúka, na juhu vtedy nie je slnko, alebo na juhu slnko, na severe nefúka, na západe, na východe môže byť tiež takáto premenlivá situácia. Äh, und die Klimaproblematik dementsprechend in den Griff kriegen. Takáto premenlivá situácia, preto sa aj tieto ekologické zdroje musia navzájom hodne doplňať, vymieňať, aby sme si takto pomohli a šetrili. Potom sme tu hovorili o energetickej sieti, aj toto je zaujímavá diskusia. Potom máme Európsku vesmírnu agentúru a tie všetky gombičky, prepojenia, spoje äh, dass man diese technologischen Äh, Ide o technologické Ide o naše podnety, spolupráca medzi Berekom a ESA. Dúfame, že že čoskoro tu budú inteligentné merače, oblasti, ktoré nemôžno vnímať oddelenie. Strednodobo dochádza k zrastaniu a pre nás je rozhodujúce a to nás veľmi tešilo, že sa tieto priority rešpektujú. E, otázka, ktoré, za, ktoré legislatívne pravidlá sú potrebné. Už sa teším na to, že sme touto cestou mohli ukázať, že priamo v teréne sa intenzívne pracuje. Ja e, som si odtiaľ odnesol veľmi pozitívny e, pocit čo potrebujeme, že potrebujeme stoa. Stoa e, je e, relevantná. Takisto sa tu e, rozvinuli príslušné stratégie. Chceme tie tzv. SILO, PEREK, ESA a komisia, aby všetci títo aktéry komunikovali, ako by sme mohli doplniť chýbajúcu komunikáciu, korigovať ju. Uvidíme, či v budúcnosti potom uvidíme že kontrola trhu v Ljubljane e, odzrkadli na jednej strane tie finančné toky, takisto reálne toky e, energií, trhov, technologická otázka, ekonomická, hospodárska, ako tieto štruktúry spojíme. Fin- nielen fi- finančné dojednania, a jednoducho fyzické podmienky a tieto fyzikálne energetické e, toky, hospodárske toky s našimi systémami, že tu tiež e, to bude mať veľké dopady. Kombinácia tohoto všetkého je dobrá výzva. Preto som hovoril o tom i s pánom Moltererom predtým. ETS, systém obchodovania s e, emisiami, tie výnosy, ktoré tu vyvstanú, že ich e, účelovo e, zaviažeme e, v Európskej investičnej banke a že sa tu bude investovať cieľene dať to do nástroja Connecting Europe. Tieto prostriedky, ktoré získavame na aukciách CO2, musíme 100% využiť na energetický zvrat. To je jedna z najdôležitejších požiadaviek ITRE, ktorú môžeme klásť pretože energetická veľké hospodárstvo potrebuje to štruktúre, pretože tieto intenzívne ciele 30 reindustrializácie, aby sa to naozaj dialo. Táto rozprava samozrejme e, podnietila túto diskusiu a preto ma veľmi teší, že sme boli na tejto návšteve. Chcem poďakovať osobitne sekretariátu Hanesovi Ivane, ktorí nás sprevádzali Výborne to fungovalo. A v tomto zmysle je pre nás veľmi dôležité podporovať tieto cesty. Potrebujeme kontakt s zainteresovanými a tieto je cieľ, ktorý sme, že robíme tieto cesty. Ďakujem. Ak nie sú ďalšie prihlášky, chcem všetkým poďakovať. Pokračujeme dnes o 15.00 v tejto sále. Končím zasadnutie.